Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Milí kolegovia, dámy a páni, rád by som vás informoval o následovnom. Zajtra predpoludním Máme k dispozícii náš program rokovania, máme tu správu Tajany. Ide o trhovú stabilizačnú rezervu. Čiže zajtra do poludnia správa Tajany. Musíme však zmeniť časový harmonogram. Táto správa pána Tajányho, trhová stabilizačná rezerva, musí byť presunutá na popoludnie. O, ešte raz opakujem, na popoludnie, čiže zajtra predpoludním. Končíme o 11.30, teda skôr. A popoludnejšie rokovanie bude následovné. Prvý bod je bod číslo 13, čiže správa pána Baka, zelený rast pre malé a stredné podniky a potom po správe pána Debakeho príde na rad pán Tajany. Čiže bod 11. Zajtra popoludní ako druhý bod na programe. Bod 12 programu rokovania pán veľvyslanec Rusnák Čiže najskôr bod 13, pán Debaker, potom bod 11, Tajany a na záver 12. Energetická charta 2015. Toľko teda k zajtrajšku. A dnes po rokovaní bude sa konať vianočná recepcia, teda dobrá správa. Po 3,5 hodinách mojej prítomnosti si ma môžete ešte užiť pri dobrých nápojoch. A teraz prechádzame k piatému bodu. Dnes máme toho ešte dosť veľa. Ide o Ide o interoperabilné riešenia pre európsku verejnú správu a občanov. Interoperabilita je prostriedkom modernizácie verejného sektora. Dovolte mi pripomenúť, že návrh komisie na tému interoperability, čiže druhý návrh, nasleduje po dnešnom časovom rámci, ktorý vyplň, vyprší 31.12.2014. Finančný rámec pre druhý program 2016 až 2020, čiže tiež 5-ročné obdobie, predstavuje 130 miliónov eur, viac menej. 130 miliónov A teraz budeme diskutovať. Mm, je tu prítomný náš spravodajca, milý pán kolega. Mohli by ste prosím hneď uviesť tému svojou prezentáciou? z vášho pohľadu k návrhu komisie, ako už bolo povedané, k druhému programu. Pán kolega Soríňa, máte slovo. Senhor prezident, komu acabou de referir, este programa... Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako ste pred chvíľou hovorili, tento program je e, následovníkom programu ISA, ktorý, už, ktorý bude platiť až do konca roka 2015. Avšak tento program e, bude zahrňať aj nový cyklus. Takže je to program, ktorý predstavuje kontinuitu. Je potrebné, aby bola zobraná do úvahy e, situácia na trhu s technológiou, veľký vývoj, taktiež musíme brať do vahy vývoj v oblasti verejnej správy a taktiež treba zahrnúť nové možnosti informatiky cloud. Chcel by som zdôrazniť, že e, tie programy sú určené občanom Tie predchádzajúce programy sa týkali verejnej správy, ale tento program zachádza ďalej, pretože chce prepojiť e, e, tieto spôsoby aj na svoje firmy a občanov. Chce s nimi vybudovať nejakú väzbu. Kritérium hodnotenia tohto programu bude následovné. Nebude nám stačiť eh, hodnotiť perspektívu ponuky, ale aj dopytu. Čiže chceme zistiť, aká je kapacita verejnej správy, aby táto poskytovala ú, ú, účinnejšie odpovede občianskej spoločnosti. Interoperabilita stále viac a viac vytvára kontext prepájania so spoločnosťami a môže lepšie zodpovedať na potreby občanov. Čiže nejde tu len o technické rozhodnutie. Ide o rozhodnutie, ktoré je prepojené s Európskou stratégiou rastu a zamestnanosti. Tento program je prepojený s viacerými ďalšími iniciatívami, rozvoj interoperability, rozvoja interoperability a tento program taktiež zvyšuje možnosť aby verejná správa pozitívne vykonávala svoje služby, aby tak zlepšila život občanov. Domnievam sa, že toto rozhodnutie je dobré, je štrukturované a koherentné. No, ale Európsky parlament tu môže prispieť. Mohli by sme sa viac zamerať na ekonomickú a sociálnu stránku. Je potrebné prepojiť verejnú správu z viacerých sektorov tak, aby tá administratíva bola z globálneho hľadiska konkurencieschopnejšia. A taktiež je dôležité vytvoriť akúsi kartografiu riešení, ktoré by sme mohli používať okamžite, ktoré by verejná správa mohla okamžite využiť a zapracovať do nových projektov. Tie nové projekty musia umožniť nový výklad tým, že spracujú existujúce modely. Je tu viacero platform, jednotné kontaktné miesto a tak ďalej. Tie všetky by sa ešte mohli zlepšiť. Vzhľadom na technologický rozvoj a vzhľadom na výzvy, ktorým čelíme, je taktiež potrebné E, brať do úvahy potreby občanov a spoločnosti. Samozrejme, vždy je možné postupy zlepšovať, zjednodušovať, je možné rozšíriť rozsah pôsobnosti, ktorý tento program pokrýva. Podľa mňa je dôležitá jedna vec, je potrebné rozvíjať e, spoluprácu. Je dôležité, aby tento program, tak ako mnohé iné, nebol porozdeľovaný medzi 28 krajín, takže tých 130 miliónov rozdelíme medzi 28 krajín, avšak bolo by naopak potrebné, aby došlo k rozvoju medzi jednotlivými verejnými správami. Tak sa zvýši potenciál a aplikácie programu budú tým pádom účinnejšie. Tento program nie je len programom modernizácie, Ide tu o modernizáciu, ktorá vedie k uspokojeniu klientov, čiže spoločnosti a občanov. Mali by sme aplikovať aj v hodnotení programu, mali by sme rať do úvahy teda také tieto kritériá. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Tieňová správodajkyňa, respektíve správodajcovia. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Bony. Prejdem do polštiny. Program ISA 2 Program ISA 2 pomôže skresať e, náklady e, počas cezhraničných vzťahov a dokonalý vnútorný trh zlepší vplyv, e, teda pardon, plynutie služieb bez administratívnych prekážok a to za využitia internetových technológií, a držať sa, ale zároveň sa budeme držať všetkých predpisov. Prispieje to k zjednoteniu digitálneho trhu, čo je pre nás priorita. Hospodárske a sociálne dopady sú jasné. Pokiaľ ide o verejnú správu s kontaktom s občanmi a spoločnosťami, je určite prínosná. Aj e, a medzihraničné operácie šetrí to čas. Aj sa dva zahrania všetky európske politiky, kde je potrebná interoperabilita ako na úrovni EÚ, tak na úrovni jednotlivých členských štátov. Aké sú hrozby realizácie tohto problému? V prvom rode je problémom čas. Keby program nebol prijatý, tak nebude, ktorý už funguje od polovici 90. rokov, nebude teda fungovať mechanizmus koordinácie, ktorý funguje od polovice 90. rokov. Spôsobí to veľký náraz nákladov s cezhraničným využívaním elektronických služieb obyvateľmi a firmami. Takéto riešenie by viedlo k väčším problémom a bariéram, ktoré by sme následne museli prekonávať. Dúfame, že Európsky parlament sa vynasnaží, aby implementácia programu bola ukončená do roku 2015 tak, aby mohol opätovne začať v roku 2016. Taktiež je dôležitá synchronizácia fungovania medzi ISA 2 a Connecting Europe Facility, čiže spájame Európu. Dôležité je skontrolovať, aby sa tieto programy ne, nenásobili. Napríklad je tu e, napríklad využitie strojového prekladu e, materiálov e, inštitúcií EÚ. Takýto program by mal byť bezplatne e, dostupný v rámci ISA 2, ale v rámci e, Spájame Európu sa hovorí o financovaní podobného typu programu a ja by som chcel poprosiť Európsku komisiu o vyjasnenie tejto nejasnosti. Nie je v tejto chvíli jasné, že či fungovanie výboru článku 10 sa týkajú aj potvrdenia plánu ISA 2 na nadchádzajúce roky. Ako sa komisia chce k tejto otázke postaviť? Ako ju chce vyriešiť? Európska komisia vyvíja európsku eh, architektúru interoperability a vytvára formáty, ktoré sú určené na využívaniu eh, elektronických verejných služieb. Aké ďalšie kroky chce komisia uskutočniť pri pripravovaní tejto architektúry? Bude to tak ako v prípade elektronického podpisu, kde je eh, kde sa nahradila nedostatočná smernica nariadením. Nemala by v rámci tohto postupu komisia taktiež aj pre interoperabilitu vypracovať nariadenie? Možno by sme sa tak vyhli mnohým problémom, ktoré sa týkajú cezhraničnej spolupráce systémov e-administratívy a bol by to určite vklad do budovania jednotného digitálneho trhu. Myslím si, že by sme sa mali naozaj vynasnažiť, aby sme na, na tomto projekte pracovali čo najrychlejšie a pri tej príležitosti vyjasnili aj problémy, e, na ktoré som poukázal. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia. Pani Kalas. Teurer, which, e, who is a shadow... Bude sa e, vyjadrovať za pána Toirera, ktorý je za ALDE tieňovým spravodajcom. Pán predseda, ďakujem za udelenie slova. Len niekoľko poznámok je dôležité, aby program IZA v jednotlivých oblastiach zohľadnil lehoty elektronické obstarávanie napríklad. Toto celé by malo byť uskutočnené na európskej úrovni, ale momentálne tomu tak ešte nie je. Lehota vyprší v polovici roka 2015, je teda nevyhnutne naliehavé Um, interoperabilitu zabezpečiť, potom elektronické clá, výskum a vývoj. Máme na to agentúru EÚ, ktorá sa touto témou zaoberá. A myslím, že aj tam by E, tieto jestvujúce systémy mohli využiť elektronický e, systém pre clá. Mali by sme tejto agentúre udeliť európsky mandát. Je dôležité, aby boli do týchto činností zahrnutí občania. Kyberbezpečnosť, nemyslím len ochranu údajov, myslím bezpečnosť internetu. To je dôležitý pilier digitálneho vnútorného trhu. A ďalší bod súvisí so senzibilizáciou pre elektronické riešenia. Chýbajú tam vedomosti, sú tam bezpečnostné nedostatky napríklad pri prenavse údajov, pri bankových obchodoch. Požiadavky by sa mali zistiť a mala by byť na ne primeraná reakcia. A samozrejme treba zohľadniť aj to, že práve ak máme znižovať verejný dlh, tak efektivita a zníženie nákladov vo verejnej správe sú mimoriadne podstatné. Je dôležité aj to, že interoperabilné riešenia by sa nemali začínať, tak povediať, na zelenej lúke interoperabilné riešenia, ktoré vyvinuli členské štáty, už existujú, napríklad vo Fínsku a Estónsku, kde sa používa rovnaký systém pre výmenu údajov. Pracuje sa tam na ďalšom zlepšení elektronických riešení. Zapojenie členských štátov je substanciálne, najmä v normalizačnom procese eh, by sa to malo zlepšiť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Henkel, ďalší predseda, hovorí za pána Tošenovského, e, je tieňovým správodajcom EKR. Pán Tosenovský musel sa dnes vrátiť do svojej domovskej krajiny. Pán predseda, asi pred 20 rokmi som bol predsedom IBM Europe predsedom predstavenstva IBM Europe a už vtedy som sa obrátil na Európsku komisiu so žiadosťou, aby sme diskutovali o tom, čo preberáme dnes, čiže trvalo to 20 rokov. Rád by som predoslal, že túto tému pokladám za veľmi dobrú a je to návrh, ktorý sa tu mal už dávno objaviť. Mám dve pripomienky. Ak si pozrieme odhad dopadov, tak je veľmi eh, negatívne, že len 16 krajín sa do toho zapojilo a možno niektorí s niektorými aktérmi sa ani nekonzultovalo. To bola moja prvá pripomienka a druhá je skôr všeobecnejšia. Je to veľmi dobrá iniciatíva, to som už uviedol, ale trvalo to 20 rokov, aby sme sa dostali do tohto štádia. Nesmieme však zabúdať na to, že naše podniky, organizácie, členské štáty sú ehm, v konkurenčnom postavení voči zvýšku sveta, Číne, Indii, USA, Kanade. A v tejto správe chýba jedna vec. Odpoveď na otázku, ako chceme naložiť so zvýškom sveta, ako s nimi chceme komunikovať. Je určite dobré, že vlády majú na výmenu informácií normalizované formáty, ale toto všetko by malo fungovať nielen v Európe, ale aj so zvýškom sveta. Najmä teraz, kedy budeme mať rozšírený spoločný trh so setou a TTIPom. Ďakujem, pán Henkel, hovorí pán predseda. Vy ste podpredsedom nášho výboru. Pán Malagal má slovo, prosím. Je tieňovým správodajcom za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokladám za vynikajúce, že som bol zapojený do tejto témy, že môžem na tom spolupracovať. Myslím si, že je to oblasť, ktorá je veľmi dôležitá a ja som sa už niekoľko rokov touto témou zaoberal, čiže verejnou správou v mojom regióne, v mojej krajine. A preto si myslím, že mám celkom dobrú predstavu o tejto téme a zdieľam ciele a aj e, také zameranie tejto správy. Mali by sme byť schopní byť ešte ctižiadostivejší a položiť si látku ešte vyššie. Ide o celkový prístup a o intenzitu našich snách. A povedzme, že môžeme hovoriť o všeobecnom cieli a konkrétnych cieľoch. Panuje tendencia, že finančné prísľuby sa nie plne realizujú, preto tá, snema, e, preto tá suma, ktorá odozniela, nemusí byť úplne reálna. Nový horizont pre IZU 2 bol stanovený, tento je dostatočne stižiadostivý, najmä ak sa nám podarí dosiahnuť konkrétne ciele, ktoré v správe ešte neboli úplne konkrétne popísané. Najmä v niektorých oblastiach, napríklad v colnej alebo v, pri doprave tovaru, v kultúre, pri konkrétnych e, trhoch práce, kde je možné dosiahnuť ešte vyššiu prúžnosť na základe európskych špecifík tohto trhu práce. Všetko, čo súvisí so zdaňovou správou, vieme, aké dôležité je práve tu zabezpečiť interoperabilitu a my sa snažíme nové prostriedky pre verejnú správu zabezpečiť. Je to téma, pri ktorej treba vynaložiť obrovskú prácu. Istým spôsobom bojujeme s tieňovou ekonomikou. Aj tu musíme dosiahnuť úplne jasné ciele, a mám ešte dve pripomienky k metodike, k postupu. Mali by sme mm, mať na zreteli, že v každej krajine sú iné východiskové okolnosti. Časť programu by mala byť naplánovaná eh, pre konvergenciu, čiže pre zbližovanie všetkých zúčastnených, aby sa všade dosiahla rovnaká úroveň v záujme dosiahnutia rovnakého výsledku. Takýto konvergenčný program by mal byť sprevádzaný konvergenčným programom v rámci jednotlivých členských štátov, pretože aj v rámci členských štátov uh, E, dochádza k dosť veľkým rozdielom, čo sa týka kvality štátnej správy. Ďakujem pekne, pán kolega. Pilar de Castillo Vera. Teraz pani de Castillo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak smiem, tak by som sa s vami podelila s myšlienkami ktorý by som sa zaoberala k e, tomuto bodu, o ktorom práve diskutujeme, nemôže to byť inak. Súhlasím s tým, podporujem to. Ide tu o významnú úlohu verejnej správy v európskom hospodárstve. A to je veľmi významné. To, čo verejná správa robí, sa um, môže stať určitým urýchľovačom procesu pre nové naštartovanie ekonomiky, aj teda procesu urýchľovania nezbytných uh, posunov v spoločnosti, čo sa potom odrazí aj v mnohých iných oblastiach, vo výrobnom sektore a tak ďalej. Ale chcela som povedať niečo iné. Chcela som to eh, odraziť aj v našich pravidelných aktivitách tu vo výbore, takže nejaké odkomunikovanie naliehavosti všetkého, čo tu budeme robiť v najbližších rokoch, čo budeme robiť v tomto novom legislatívnom uh, období. Som presvedčená, že sa nachádzame v čase naozaj poslednej výzvy, ako na letisku, keď je výz, posledná výzva nastúpiť do lietadla. Nemôžeme si dovoliť stratiť prístup k digitálnemu trhu, lebo s tým súvisí konkurencieschopnosť našich krajín, podnikov. Kolega, ktorý sa vyjadril na miesto kolegu Tošinovského, povedal, že ten upozorňoval na to už pred 20 rokmi. A dnes, po tom, čo to opakujeme až do omrzenia, že tu máme 500 miliónov potenciálnych spotrebiteľov, že sme najväčším hospodárskym subjektom. Vo svete máme tu obrovský vnútorný trh, potrebujeme niečo, čo by pomohlo nakopnúť naše hospodárstvo. profesionáli by z toho mohli prosperovať. Ale keď preto neurobíme nič, tak digitálny trh nebude a neprinesie tu tie výsledky, ktoré očakávame. Takže teraz v situácii tejto naozaj poslednej výzvy by sme si to mali uvedomiť. Aj my v parlamente, aj e, komisia. Ďakujem veľmi pekne, Pilár. Eh, de Castillo Vera. Vy ste našou hlavnou spravodajkyňou eh, pred trialógom k digitálnej eh, agende a jednotnému trhu v telekomunikáciách. Dúfame, že čo najskôr začneme. Chceme začať v decembri. Požiadal som talianské predsedníctvo a oni mi slúbili, že urobia všetko, čo bude v ich silách, aby sa mohlo začať v decembri. Takže nemáme veľa času už. Bolo by teda dobré, keby sa trialog začal už v decembri. A aj táto správa by mohla byť v tomto nápomocná. Nasleduje pán Tamburano, ktorý nahrádza pána Boreliho, tieňového spravodajca za EFDD. Pán Tamburano, máte slovo. Ďakujem. Áno, náhradzam pána Boreliho, ktorý sa ospravedlňuje, pretože musí byť na konferencii predsedov, takže prečítam jeho pozolstvo. E, Dúfame, že sa vyrieši e, situácia medzi ITRE a IMKO, pokiaľ ide o e, kompetentnosť pre túto tému je treba sa zasadiť za vyššiu interoperabilitu online eh, služieb verejnej správy. Služby ako elektronická fakturácia, eh, eh, verejné obstarávanie a podobne sa môžu iba zlepšiť v dôsledku takéto interoperability. Z našej strany sme teda naozaj plne disponibilní pracovať na tejto e, téme, aj keď teda lehota pre program ISA je 31. december a nezostáva už veľa času. Môj osobný skromný príspevok by bol, e, že sa budem e, snažiť, aby sa uprednostňovali systémy open source niečo, e, čo e, vlastne nie je také jednoduché ani v samotnom Európskom parlamente. A bolo by dobré, keby sme my e, sami začali ísť príkladom. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké ďalšie požiadavky? Nevidím. tak by som eh, požiadal zástupkyňu Európskej komisie, aby sa vyjadrila k tejto téme. Mohli by si nás prosím informovať eh, o všeobecnej pozícii eh, Európskej komisie k tejto téme. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa vyjadriť k témam, ktoré spomenuli jednotliví rečníci predo mnou. To prvé, čo som si poznačila, je veľmi dôležitý bod. Ide o objasnenie vzťahov medzi eh, eh, ISA 2 eh, a inými programami. V návrhu vidíte, že ISA 2 zabezpečiť lepšiu e, prepojenosť medzi e, orgánmi navzájom aj orgánmi a občanmi, takže ide tu o horizontálny prístup. Nechce tu vytvárať všetky riešenia, poskytovať všetky riešenia pre interoperabilitu v Európe. Každá oblasť už dnes si vybudováva svoje vlastné riešenia. Problém, ktorému čelíme, je, že tu sa nikto horizontálne nezaoberá tými riešeniami, ktoré tu vznikajú. Niektorí sa e, sústreďujú na to, iní na ono, nie je tam žiadna horizontálna perspektíva. My sa snažíme túto medzeru e, vyplniť. A preto sa explicitne spomína, že môžeme podporiť aj iné iniciatívy, a možno aj v rámci Connecting eh, Europe alebo v oblasti inovácií a výskumu eh, môžeme navrhnúť eh, zaplniť tú medzeru medzi výskumnými programami a programami, ktoré budú operatívne v kontekste Connected Europe Facility. Spomenuli to tu už e, viacerí poslanci, e, e, služby automatických prekladov. Je to teraz vyvinuté, bude to môcť prevziať Connected Europe Facility ako službu, ktorá E, bude k dispozícii e, e, orgánom verejnej správy na ich použitie. Na druhej strane ide aj o šírenie riešení. Ako toto riešenie strojového prekladu bude k dispozícii pre ostatné verejné správy, aby si to mohli zabudovať do svojich vlastných postupov, takže bude to e, ponúkané ako služba alebo ako e, služba zaintegrovaná do ostatných pre e, verejnú správu. Takže takto by to malo fungovať ako prepojenie medzi rôznymi programami. A potom som tu počula ďalšie kroky, ktoré odhadujeme pri ISA 2 je tu dôležitý rozdiel v porovnaní s aktuálnym riešením. Explicitne e, sa e, tam e, spomína architektúra a kartografia tejto interoperability. To je veľmi dôležité, lebo bez obrazu toho, čo tu na európskej úrovni momentálne existuje, v administratívach členských štátov, tak nemôžeme definovať kde by sme mali sústrediť naše úsilie. Takže je pre nás dôležité, aby sme si takto zmapovali e, existujúce riešenia na európskej aj e, národnej úrovni. Národné e, orgány si vytvorili riešenia, ako to už sa znelo, ktoré by mohli veľmi dobre využiť aj iné v iných krajinách. Ale na to O tom musia vedieť a teda treba sa zabrať šírením takýchto informácií, musia byť vyhľadateľné a to jednoducho. A na to je tu táto spoločná platforma. A aby som e, dospela ku koncu môjho vystúpenia, pokiaľ ide o problematiku e, toho, že iba 16 krajín eh, mm, sa zapojilo medzi návrhy eh, ISIS-2. A treba povedať, že tu bude viacero návrhov. Z časti sme tu uh, si robili plný obrázok toho, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch tam, pretože si zbierame všetky údaje o interoperabilite v členských štátoch a šírime ich. A potom je tam aj predbežné eh, hodnotenie eh, nášho programu, takisto sa aj šírili výsledky tohto a potom všetky členské štáty boli konzultované. Všetky členské štáty eh, boli za jedným stolom, takže takéto prepojenie tu určite je. Ďakujem. A teraz by som chcel požiadať eh, nášho spravodajcu, pána Carlosa Zoriňa, aby uzavrel túto diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a ostatným kolegom, ktorí prispolí do tejto diskusie aj komisii čo som pochopil e, z toho, čo tu zaznelo, je, že sú určité oblasti, ktoré sme identifikovali ako oblasti, kde by sme mohli zájsť trochu ďalej a e, vložiť tam body, ktoré by správu zlepšili. A zdá sa, že vo všeobecnosti to, e, toto sú body, s ktorými súhlasili tí, ktorí sa ujeli slova. A ja by som chcel povedať, že by sme možno mali zdôrazniť viac určité oblasti. Pokiaľ ide o časový rámec, e, zdá sa, že to je e, naliehavá téma, ktorú treba riešiť. Tento program samozrejme musí začať fungovať od 1. E, januára 2016. ale aj pokiaľ ide o technológiu, kontext a tak ďalej, musí byť aktualizovaný a plne funkčný. A potom je ďalšia oblasť, ktorá sa nemusí vnímať až e, ako taká dôležitá. A ňou je synchronizácia s ostatnými programami. A čo je e, dosť zrejme z rozhodnutia je, že ISA 2 e, sa snaží vytvoriť platformu interoperability pre riešenia vyvinuté v jednotlivých v krajinách ale je tu digitálna prepas medzi jednotlivými krajinami, to je fakt a treba sa tomu venovať. Napríklad pán Maragal navrhol program e, konvergencie. Sú aj ďalšie možnosti e, podporovať e, riešenia vznikajúce medzi viacerými krajinami a využívanie Eh, takýchto možností na eh, premosťovanie takých digitálnych priepastí. A myslím, že by bolo aj dobré, keby sme tu mali program intenzívneho rozsievania informácií o tomto programe. To je veľmi dôležité pre firmy, pre občanov. Je to téma, ktorú by mali lepšie poznať všetci. Nie je to len technické riešenie, je to dôležité pre konkurencieschopnosť Európy a ako také je zrejme, že časť financií by sa e, mala vyčleniť na rozsývanie informácií o tomto programe. Ďalšia e, zložitá téma, ktorá e, zaznela, ale mali by sme ju zohľadňovať, je, že hovoríme tu o interoperabilite v európskej oblasti, ale zároveň hovoríme aj o TTIP, o dohode s Kanadou a inými regiónmi vo svete. Takže ako by sme tu mohli tiež Eh, zakomponovať to, že chceme byť teda lídry aj pokiaľ je o zvyšok sveta. Myslím, že sme len začali teda pracovať na tejto téme, eh, ale dúfam napriek tomu, že pokrok bude rýchly v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Pán Nika, chceli by si niečo doplniť? Ďakujem. Mám dve poznámky. Na jednej strane odpäť komisie bola trošku plachá, bolo by teda dobré e, povzbudiť ju e, pri budovaní priorít a potom k harmonogramu. Aké je o kroky, Musíme vychádzať z veci, ktoré majú naj, e, teda negatívnejší dopad v členských štátoch. Môžeme začať napríklad fiškálnou správou, daňovou správou. Nemôžeme na jednej strane povedať, že tu je 300 miliard eur a na druhej e, strane klasické riešenie interoperability, ktoré by malo hmatateľný, merateľný dopad, kde by teda kde sa teda zachránila Rada bank zo štátnych rozpočtov. potom sa takáto sieť výmeny informácií medzi štátnymi správmi aj tak nerealizuje. A preto by to veľmi pomohlo. A pokiaľ ide o strojový preklad, ten je nepochybne dôležitý. Keď sa pozrieme na to, čo by mohlo mať merateľný dopad. Mali by sme naozaj začať s tým, čo, je merateľ, čo má merateľný dopad, ako daňová správa. Tí sú na tom dobré z pohľadu IKT, ale neexistuje medzi nimi žiadna výmena informácií, alebo napríklad colné služby. To je ďalší eh, bod, kde by bolo dobré si stanoviť eh, priority. A bolo by tiež dobré pozbudiť komisiu, aby čo najrychlejšie vypracovala konkrétny harmonogram, kde by sa povedalo, aký je krok a aký je termín na jeho realizáciu. Ďakujem. Ďakujem vám, kolega Nika, za vaše pripomienky a náš spravodajca, kolega Zoriňo, pripraví návrh svojej správy do 22. januára 2015 vypočutie na, e, k programu ISA 2 máme tiež 22. januára. Lehota na e, predostieranie pozmoňujúcich návrhov je 6 dní neskôr, 28. januára. 2015 do 12. na obed. Hlasovanie na ITRE 14. apríla 2015. Hlasovanie na pléne jún 2015. Toto je náš predbežný časový harmonogram. Náš spravodajca je zodpovedný za všetko prvom rade teda on sám. Dobre, ďakujem kolegovia za eh, túto diskusiu, za vašu aktivitu, aj teda kolegovi Nikovi za jeho dôležitú eh, pripomienku. Európska stratégia energetickej bezpečnosti. Ďalšia veľmi dôležitá téma. A chcel by som pripomenúť vám všetkým, teda aj sebe, že komisia v máji e, pripravila Európsku stratégiu energetickej bezpečnosti po e, kríze v Ukrajine. Teraz je to ešte naliehavejšia otázka, keďže stojíme práve pred zimou. ITRE sa rozhodlo vypracovať správu z vlastnej e, iniciatívy o Európskej stratégie energetickej bezpečnosti. E, mali sme verejné vypočutie na túto tému 5. novembra. Dnešná diskusia predstavuje e, prvú výmenu názorov na túto dôležitú tému, takže samozrejme podobne ako v prípade riešení interoperability pre orgány verejnej správy, z pohľadu digitálnej agendy a informácií telekomunikačných. Táto diskusia prebieha ešte pred e, prípravou návrhu e, správy. Chcel by som teraz poprosiť pána Saudargasa, aby nám prezentoval svoje pohľady na Európsku stratégiu energetickej bezpečnosti. E, čo teda určite e, vložíte do vašej správy na túto tému. E, tiež v januári e, sa budeme zaoberať návrhom tejto správy, takže naše januárové zasadnutie bude bohaté. Nech sa páči, kolega Algirdas, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Už tu zaznelo, že je potrebné na túto tému diskutovať. Prebehli už nejaké dôležité konferencie, kde sa o tomto hovorilo, diskusie, okrúhle stoly a tak ďalej o rôznych aspektoch tejto témy. My sme sa snažili do tohto komplexného oznámenia komisie, komisie zapracovať maximálne možné množstvo aspektov energetickej bezpečnosti, No chceli sme taktiež aj vybrať tie dôležitejšie prvky do správy. Správa bude k dispozícii budúci týždeň. Už teraz by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom, s ktorými prebehla prvá výmena názorov. A samozrejme snažím sa ich stanoviská do, pra- do správy tiež zahrnúť. Ako som hovoril, oznámenie komisie je pomerne komplexné a zložité. Takže teraz e, vám poviem iba všeobecné poznámky na tému správy. V tej správe chceme rozlíšiť medzi interným a externým rozmerom energetickej bezpečnosti, pretože to sú rôzne veci. Na začiatku uvádzame úvodné pozorovania. No a samozrejme hlavným, pokiaľ nie je jediným dôvodom diskusie o energetickej bezpečnosti, uh, boli problémy s e, importom e, plynu cez Ukrajinu v zimnom období. No domnievame sa, že o tejto správe sa bude hlasovať až po zime. Takže my sa nesústredujeme na krátkodobé ciele, akurát hovoríme o tom, čo, ako sa komisia rozhodla. No, v správe sa zameriavame skôr na strednodobé a dlhodobé prístupy. Hlavným cieľom je energetická únia. Energetická bezpečnosť by sa mala stať skutočným pilierom spolu s udržateľnosťou a konkurencieschopnosťou. Dôležité je venovať sa tiež otázke dopytu. V prvom rade prostredníctvom energetickej efektívnosti. My sme prešli všetky aspekty tejto dôležité otázky. Brali sme do úvahy smernicu energetickej účinnosti, e, smernicu o účinnosti budov. Tieto všetky e, akty zoberieme do úvahy. Ďalší dôležitý rozmer sa týka produkcie energie. Chceli by sme zdôrazniť, že táto, tento prvok by sa mal zaobera, zaoberať celým reťazcom výroby energie, čiže nielen samotným zdrojom, ale aj samotnými inštaláciami, skrátka celým reťazcom. To je dôležité v prípade výroby energie v Európe. Do jednotlivých oddelov sme dali vývoj energetických technológií, to je veľmi dôležitá oblasť. A potom je tu plne integrovaný trh s energiou. To je hlavný prostriedok na docielenie energetickej efektivity. Musíme takýto trh umožniť, čiže prepojenia, infraštruktúra a tak ďalej. Toto všetko treba e, v dohľadnej dobe čo najskôr implementovať. No a teraz tá externá, externý rozmer, to je, myslím si, jasné. Chcel by som však zdôrazniť niektoré aspekty. V prvom rade je tu jeden jediný zdroj dodávok, tak musí, takže snažíme sa hovoriť o diversifikácii. V prípade diversifikácie je však dôležité, aby tie cesty prechádzali e, dôveryhodnými zdrojmi. No a prezentáciu ukončím tým, že nedávno sme zistili, že Rusko už nie je dôveryhodným dodávateľom. To treba jasne zdôrazniť. Pretože explicitne odmietli spoluprácu s Európou. A druhá vec, energetické dodaky využívajú ako politický nástroj. Takže toľko na úvod, pán predseda, e, k správe, ktorú vypracovávame. Ďakujem pánovi spravodajcovi a teraz tieňovi spravodajci zo všetkých politických skupín. Ko- kolega Miroslav Poche, ďakujem za slovo a chválim vašu češtinu, pán predseda. Na úvod dovolte, aby som sa poďakoval Európskej konferencii za oznámenie z mája tohto roka. Vítam vznik tohto oznámenia, pretože rastúca závislosť na fosílnych palivách, ich dovoze je ekonomickým aj politickým problémom pre väčšinu členských štátov EÚ. Všetky opatrenia, ktoré Európska komisia vo znamení ponúka, sú de facto nutné kroky, ktoré musíme podstúpiť, či už je to diverzifikácia zdrojov, solidarita medzi členskými štátmi, alebo ďalším veľmi dôležitým krajom by malo byť riadenie dopytu po energii. Ja mám voči tomuto oznámeniu dve výhrady, sú skôr formálnej povahy. Európska komisia veľmi úzko vníma pojem energetickej bezpečnosti. Podľa nás energetická bezpečnosť sa nemôže týkať iba dodávok surovín za ceny, a v množstvách, ktoré členské štáty potrebujú, ale taktiež musí byť o udržateľnosti energetického systému ako takého. Musí sa zaoberať jeho stabilitou a schopnosti čeliť energetickej chudobe, čiže nedostatku energie pre všetkých obyvateľov členských štátov. Chýba tam dlhodobá vízia. V oznámení e, Európskej komisie ten stav energetickej bezpečnosti je vnímaný strednodobo a myslím si, že tam chýba dlhodobá vízia európskeho energetického systému a práve na to by sme sa v nadchádzajúcich rokoch mali zamerať. Diskutovali sme aj s ostatnými tieňovými spravodajcami na našej úvodnej schôdzke mm, o tomto probléme a chcem sa za tú schôdzu poďakovať, pretože bola naozaj veľmi prínosná. Koherentná energetická stratégia by mala obsahovať ako strednodobé opatrenia, ktoré reagujú na množné hrozby, ktoré vyplývajú z našej závislosti na fosílnych palivách, tak na zmeny v štruktúre nášho energetického systému, ku ktorým v poslednej dobe dochádza. Na záver by som chcel zdôrazniť 4 kroky, ktoré by sme podľa mňa v správe mali uviesť, ktoré bude v budúcnosti potrebné uskutočniť. V prvom rade investície do technológií, ktoré by nám umožnili výrazne modernizovať energetický mix členských štátov pri tom, že by sa zachoval princíp energetickej neutrality, tak aby členské štáty mohli sami rozhodovať o využití energie z rôznych zdrojov podľa svojej vlastnej potreby a cieľov. Medzi tieto kroky tiež musí patriť energetická účinnosť a úspory e, spotrebe energie, čo je veľmi krátkodobo dosiahnutelný cieľ vďaka investíciám, čo by nám mohlo umožniť riadiť e, dopyt. Potom je tu otázka, ktorá sa týka infraštruktúry, kedy investície do projektov spoločného záujmu sú nutné, avšak modernizácia musí viesť k vytvoreniu tzv. smart grids, inteligentných sietí, ktoré poprvé budú schopné reagovať na fluktuáciu vo výrobe energie, e, obnoviteľných zdrojov energie a tiež zabezpečiť dodávky energii je pre obyvateľov EÚ. No a v neposlednom rade funkčný trh s energiami by mal znížiť citlivosť členských štátov na náhle výkyvy v dodávkach energie od dodávateľov mimo EÚ. Taktiež sa musíme venovať aj možnosti prerušenia týchto dodávok. To je jeden z kľúčových bodov e, našej správy. Ďakujem. Ďakujem panu bardzo. Ďakujem vám pekne. Ashley Fox v mene ECR. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánu Sadegarsovi za to, že nám poskytol stanovisko k dokumentu a taktiež, že sme si vypočuli teda za to, že zorganizoval stretnutie ťaných spravodajcov, myslím, že to bolo veľmi napomocné pre všetkých a ďakujem mu za to. Er, e, bezpečnosť, e, energetická bezpečnosť Európy je veľmi dôležitá pre e, prosperitu hospodárstie európskych štátov. Podarí sa nám to vďaka e, jednotnému trhu, kedy dodávky budú voľne plynúť po celej Európe, je dôležité diversifikovať zdroje a zvýšiť konkurencieschopnosť. Musíme mať jasné perspektívne ciele, musíme umožňovať členským štátom, aby rozhodovali, aký energetický mix je pre nich najlepší. Súhlasím s pánom Sardegasom, že zvyšovať energetickú účinnosť a moderovať dopyt majú svoju dôležitú úlohu a mali by sme podporovať inovatívne technológie, ktoré nám umožnia zredukovať e, spotrebu energie. Je to jednotný funkčný trh, ktorý umožní členským štátom, teda poskytne členským štátom potrebnú bezpečnosť. Doteraz integrácia európskeho energetického trhu sa sústredila na severnú a západnú Európu, ale kým nebudú vybudované e, prepojenia cez celý kontinent, EÚ nebude mať skutočne integrovaný energetický trh. Dobrá ilustrácia je nedostatok prepojení medzi Francúzskom a Španielskom Španielsko má 7 terminálov LNG, ktoré by mohli pokryť potreby e, dopytu plynu pre celú Európu, avšak jednotný trh je, e, je poškodený francúzskou nevôľou e, e, doriešiť otázku týchto, týchto prepojení. Súhlasím s tým, pán, pred, e, pán e, spravodajca, že Rusko je nedôveryhodný dodávateľ a musíme sa pozrieť na to, ako pristúpiť ku kríze na Ukrajine Hovorili sme o, o zrušení e, plynu, alebo teda, že by sme prestali poberať plyn z Ruska, namiesto toho by sme brali z iných krajín a, a skladovali ho v španielských e, kontajneroch. Myslím si, že keď sa zameriame na kľúčové projekty infraštruktúry, mali by sme uh, mohli by sme dosiahnuť pozitívne výsledky, je dôležité, aby tieto mali prioritu, pretože sú zásadné pre energetickú bezpečnosť. Podporiť takéto projekty aj z politického, aj z finančného hľadiska je dôležité. A taktiež sa musíme ubezpečiť, že tretí energetický balíček bude plne implementovaný vo všetkých členských štátoch, čo otvorí trh s elektrínou a s plynom, z čoho by mali v konečnom dôsledku e, benef- benefitovať aj, aj spotrebitelia. Členské štáty by mali mať možnosť dobrovoľne e, prispievať. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme zavr- zaviedli top-down opatrenia, ktoré by e, určila komisia, čo by malo negatívny dopad na fungovanie trhu. Pán predseda, trh je kľúčom energetickej bezpečnosti. My by sme sa mali snažiť situáciu na jednotnom trhu uľahčiť, ale potom musíme mať aj dôveru v ten trh, e, urobiť krok späť a nechať e, trh sám fungovať. Pokiaľ sa politici miešajú e, do, do, do tohto trhu, tak sa to môže dospieť k zmrazneniu cien. V našej krajine máme napríklad zmrazenie cien na 12 mesiacov a čo takéto opatrenia vytvárajú? Nižšiu mieru investícií, vyššiu cenu pre spotrebiteľov v konečnom dôsledku, to sú nevhodné opatrenia, ktorým sa musíme vyhnúť. Ďakujem. Ďakujem. Podpredseda pán Molten Helbeck Petersen za ALDE. Tieňový spravodajca, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, v prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu na príprave tohto dokumentu a taktiež všetkým kolegom za ich vôľu dospieť k spoločnému riešeniu v tejto dôležitej otázke. Myslím si, že si všetci uvedomujeme, akej výzve členské štáty čelia, keď sa snažia zabezpečiť e, dodávky, no najmä tie krajiny, ktoré trpia silno zimou e, a v týchto prípadoch je energetická e, bezpečnosť otázkou života a smrti v našej krajine v 70. rokoch bol nedostatok eh, energetickej energie, elektrickej energie, čo viedlo k tomu, že ne, ne, sme nemali svetlo ani energiu, ale takže to, preto je dôležité, aby sme sa zamerali na zabezpečenie energetickej bezpečnosti. Mali by sme sa pokúsiť zaviesť efektívne opatrenia, eh, využívať eh, energiu napríklad z odpadov, odpadového tepla a používať obnoviteľné zdroje energie, ako napríklad biomasa a tak ďalej. Ja si spomínam, že v 70. rokoch boli za, zavedené jednoduché opatrenia, napríklad nedela bez aut, ktorá umožnila zvýšiť osvetu medzi občanmi a znižovať mieru eh, využitia, využitia páliv. Dánsko v dnešnej dobe je nezávislé a eh, na energeticky nezávislé má taktiež dokonca vyváža energiu, má obnoviteľné zdroje energie. My sme príkladom toho, ako tranzit, prechod z e, fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie môže naštartovať hospodárstvo. Rád by som e, zdôraznil ľahko dosiahnuteľnú energetickú efektívnosť ktorá by umožnila posilniť energetickú bezpečnosť v mnohých členských štátoch v EÚ. Mali by sme pracovať tak, aby sme sa ubezpečili, že finančné zdroje, ktoré sú už v tejto chvíli dostupné cez európske fondy a pri e, súkromné financovanie, rovnako ako aj nové zdroje e, z tzv. Junckerovho balíka, docielia, dostanú sa k projektom, ktoré budú vytvárať e, pracovné miesta a príspevok k energetickej bezpečnosti. Keby sme prijali takýto koherentný holistický prístup, mohli by sme zvýšiť domáci rast a mohli by sme zabezpečiť to, že naši občania e, budú v zime v teple a nebudú obeťami e, energetických dodávok, ktoré sú ohrodzované buď agresivitou alebo e, politickou neistotou. Takže budem ďalej spolupracovať so spravodajcom a s tieňovými spravodajcami a ja dúfam, že sa nám podarí vypracovať hodnotný príspevok eh, do tejto veľmi dôležitej diskusie. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Σαουτάρ. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať τον Σαουτάρ Κασόβι za tú zaujímavú schôdzu, ktorú zorganizoval minulý týždeň v Štrásburgu a kde sme mali príležitosť spolu sa vynasnažiť skoordinovať sa a pripraviť správu, ktorá bude komplexná. Podľa nás eh, GUE eh, sú v oznamení komisie nejaké nedostatky. Myslíme si, že otázka energetickej bezpečnosti je veľmi dôležitá. Dnešné dnešnej dobe energia predstavuje E, spoločný alebo teda verejný majetok, ku ktorému by sme všetci mali mať e, rovnomerný prístup a je potrebné, aby energia nebola drahá. Chceme to v správe zdôrazniť. Rád by som e, upozornil na tri prvky. Prvá vec – Tieňoví spravodajcovia a spravodajca sa stretli a z toho vyplýva následovné. Je absolútne potrebné, aby sme bojovali proti energetickej chudobe. Toto je nový fenomén, ktorý dnes existuje v mnohých krajinách e, Európy. Je potrebné urobiť niečo, aby sme tomuto problému energetickej chudoby čelili. Musíme e, zahájiť iniciatívy, ktoré budú s týmto fenoménom bojovať. Po druhé, je potrebné prijať opatrenia, v rámci energetickej stratégie, ktoré odstráňa izoláciu niektorých krajín, ktoré už nie sú prepojené na medzinárodnú sieť. Tento cieľ už existuje veľa rokov, je potrebné to, túto izoláciu ukončiť do konca roka 2015, avšak e, je jasné, že ten cieľ má e, od ukončenia ďaleko. A po tretie, aby sa nám podarilo tieto cieľ dosiahnuť, je potrebné, aby sme v Európskej únii využili všetky možnosti, na to, aby sme sa stali nezávislým energetickým monopolom. No a je potrebné naozaj využiť všetky možnosti, ktoré sa týkajú e, pre, presunu plynu cez Stredozemné more, cez jeden členský štátov, ako je Cyprus. Je dôležité, aby sme správe špecificky hovorili o akčnom pláne, ktorý vedie k rozvinutiu e, stredomorského úzla, kde by plyn išiel cez Stredozemné more do Európy a financovanie takéhoto e, plynovodu by zabezpečilo energetickú e, európsku nezávislosť. Musíme brať do úvahy to, že musíme v krátkom období strednodobo aj dlhodobo posilniť východnú Európu, ktorá v tejto chvíli má, má zásadné e, potreby. No a kvôli e, zrušeniu výstavby South Streamu a kvôli problémom v, na Ukrajine e, v tomto regióne máme veľké problémy a musíme sa tomuto regiónu venovať, pomôcť mu. Je dôležité, aby EÚ prijala iniciatívy e, spolupráce s krajinami e, na východ od stredozemného mora, čiže chcem, mám na mysle aj iné krajiny, nielen Cyprus. Ďakujem, takže toto bolo za teda teraz bude hovoriť za zelených kolega Benedek Javor. Nech sa páči, máte slovo. Like to join who, uh, sat... Ďakujem, ja by som sa taktiež chcel poďakovať komisii za zverejnenie stratégie a taktiež spravodajcovi za diskusiu, ktorú zorganizoval. Za zelených by som chcel hovoriť o jednom plus šiestich bodoch, ktoré sú dôležité v rámci stratégie. Prvý bod sa týka postupu. Naozaj stručne. Videli sme, že stratégia bola komunikovaná a zverejnená komisiou bez toho, aby sa o tom rokovalo s, parlament, s parlamentom či s ľuďmi, s občianskou spoločnosťou a my vidíme, že máme pred sebou takmer hotovú pripravenú stratégiu s tým, že na finálny výstup sme mali minimálny vplyv, čo podľa mňa vyvoláva otázky, e, pokiaľ ide o demokraciu. No a teraz tých ďalších 6 bodov, kde v samotnej stratégii, ktoré by sme chceli posilniť. V prvom rade, stratégia nie je izolovaný dokument musí byť prepojená na ďalšie stratégie a opatrenia e, únie, vrátanie energetického balíčka 2030, e, e, systému obchodovania s emisiami a tak ďalej. Musíme rozhodnúť, aký bude hlavný plán. Čo vlastne chceme dosiahnuť? Energetická bezpečnosť za akúkoľvek cenu v sociálnom prostredí a v životnom prostredí? Alebo, alebo ako, ako chceme dosiahnuť túto európsku energetickú politiku. My sme presvedčení, že musíme postupovať v smere e, rušenia uhlíka v rámci stratégie Európa 2020 a e, balíka klímy 2030. E, Takže akékoľvek opatrenia, ktoré by e, viedli k zvyšovaniu emisí skleníkových plynov podľa nás nie je to neakceptovateľné. Vrátanie domácej produkcie ktorá vedie k e, vytváraniu emisí a skleníkových plynov. Druhý bod, veľmi dôležitý, to sa v stratégii tiež uvádza. Pokiaľ naplníme všetko, čo sa nachádza v stratégii, tak závislosť Európy na fosilných palivách sa zvýši a nezníži. Čiže opatrenia, ktoré sa v stratégii nachádzajú, sa zameriavajú na plynové infraštruktúry, tie však nie sú dostatočné na zníženie energetickej závislosti. Musíme preto v prvom rade prejsť na energetickú účinnosť. E, musíme zvýšiť pomer obnoviteľnej energie v rámci domácej výroby. Tretí bod, o tom už hovorili kolegovia z GUE energetická bezpečnosť, to nie je len bezpečnosť dodávok, ale týka sa aj bezpečnosti prístupu každého jedného európskeho občana k energii. Avšak to nedosiahneme prostredníctvom umelého znižovania cien vďaka tomu sa nám nepodarí znížiť e, znížiť e, spotreba. Toto treba riešiť na, európskom, e, na európskej úrovni. Štvrtý bod, energetický systém, ktorý by sme chceli vytvoriť. V tejto chvíli sme centralizovali e, energetické systémy založené na fosilných palivách a na jadre. Pokiaľ chceme naozaj dosiahnuť energetickú bezpečnosť, tak zníženie energetického dopytu a silnejší systém e, energetického energetický systém, tak musíme zaviesť inteligentné siete, decentralizované energetické systémy. To je jediný spôsob, ako dosiahneme ten cieľ zníženia energetickej závislosti EÚ. Piatý bod, finančné zázemie. Môžeme krásne rečniť o energetickej bezpečnosti a energetickej a obnoviteľných zdrojoch, ale na záver sa treba rozhodnúť, alebo treba pozrieť na to, kde sú peniaze, kam pridelíme európske fondy a čo budeme financovať. Prioritou Priority e, si musíme naozaj určiť. Týka sa to aj Junckerovho balíčka, európskych fondov a tak ďalej. No a šiestý bod je geopolitický. Tak ako povedal pán Saudargas, Rusko nie je dobrýhodný partner, ktoré to treba uviesť, ale taktiež sa musíme pozrieť na to, že závislosť od Ruska sa netýka len závislosti na plyne, ale aj tiež ruských investícií do európskeho energetického systému, vrátania jadrového sektora. Nesmieme zabúdať na to, že toto sa netýka len Ruska. Pokiaľ prepojíme Európu na iných nedôveryhodných partnerov, hm, ktorékoľvek ďalšej inej časti sveta, tak to nepovedie k energetickej bezpečnosti, akurát to povedie k inému typu závislosti na ďalších hm, nedôveryhodných partneroch. Ďakujem pekne. Pán kolega Tamburáno za EFTD, prosím. Nevedela som, že budem mať k toľko minút. Bol by som sa e, viac prepravil, ale ešte bude príležitosť e, spomenúť to neskôr. E, pokiaľ ide o toto znamenie, Úplne tu chýba obyvateľstvo v tomto dokumente. Hovorí sa o infraštruktúrach, o dielach, a, ale ľudia tu chýbajú aby sme naozaj e, nadobudli skutočnú energetickú bezpečnosť a odolnosť. Populácia musí byť informovaná o ekonomických a politických rizikách, ktorým sme vystavení v Európe v dôsledku energetickej závislosti. Takže nekodať len tak v oblasti hardware, ale aj v oblasti mysle, sociálneho softvéru, v oblasti ľudí. A k samotnému dokumentu súhlasíme s tým, že je tu potrebná diverzifikácia e, dodávok. To vždy zvýši odolnosť, ale dával by som pozor, aby sme e, nesmerovali k nadmernej kapacite. Je tam veľmi veľa e, strategických projektov, Eh, potom pokiaľ ide eh, o Smart Grid, tam by sme chceli mať viac projektov a treba sa zaoberať aj eh, budovami v Európskej únii. Boli by sme naozaj vo veľkom ohrození, keby, keby, keby sa znížili dodávky plynu do Európy, obzvlášť teda by bola situácia zlože, zložitá v prípade Eh, ľudí eh, z menej odolných eh, vrstiev obyvateľstva. A potom potrebujeme aj stabilitu. A tá momentálne nie je garantovaná v tejto historickej epoche. Energetické dodávky pochádzajú momentálne z oblastí, kde, ktoré nie sú geopoliticky stabilné. A história nás učí, že e, tam, kde e, sa e, vyrába, teda kde, kde sa získava ropa, nielen teda plyn, situácia nie je stabilná. Momentálne je aj cena ropy sa mení ale bude mať veľmi negatívny vplyv na, e, na e, výrobu e, vo svete. V USA sa využíva čoraz viac bridlicové, bridlicový plyn, toto tlačí ceny a riskujeme tu, že tu vznikne oveľa horšia finančná kríza než v roku 2008. Takže je potrebné, aby sme e, tu mali e, energetickú odolnosť a to sa nezaobíde bez obnoviteľných zdrojov energií. Je potrebné, aby sme tu mali údaje o fosílnych zdrojoch v EÚ. Až tak veľa e, jednoducho fosílnych palív v Európe nemôžeme získať. No a pokiaľ ide o jadrovú energetiku, tam nevidím vôbec žiadnu bezpečnosť. Dnes došlo napríklad e, k takémuto incidentu v Ukrajine. E, okrem toho e, je, je, je to veľmi nestabilná zóna z mnohých pohľadov, ale jednoducho celkovo jadrová energia nie je bezpečná. Ďakujem pani de Castillo Vera. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, že sme už o mnohých veciach hovorili ktoré, e, ktorým by sa bol venoval každý rečník. Z tohto dôvodu sa teraz e, budem koncentrovať telegrafickým štýlom na to, čo je pre mňa ťažiskom tohto návrhu. Ďakujem najprv pánu Soudargasovi za to, že načrtol svoj návrh. A najskôr sa vyjadril k téme stratégia e, energetického zásobovania. Náš návrh obsahuje všetko to, čo by takýto návrh obsahovať mal. V konečnom dôsledku ide o to, že aspekty um, energetických dodávok uh, sú špecifické tým, že je potrebné diverzifikovať dodávky novými zdrojmi, ale aj tým, že vo, sa investuje do výskumu a vývoja a jestvujúce energetické médiá sa lepšie využijú, napríklad obnoviteľné zdroje energie. Po druhé, ide o Európsky zväz. Ide o vytvorenie distribučných vedení, ktoré ešte neexistujú. Pán kolega Fox to už spomenul, napríklad Francúzsko-Španielsko. A na druhej strane musí byť zaistená aj efektivita pri prepojení všetkých systémov Treba tu využiť informačné a komunikačné technológie a vytvárať tzv. inteligentné siete, smart grids. Toto sú body, na ktoré by sme sa mali zamerať, aby sme zabezpečili, e, že budeme mať dobré zásobovanie energiou v Európe. Toto som chcela doplniť. A máme celkom určite aj šancu s komisárom pre energetiku a klimatickú ochranu um, o tomto diskutovať. Čiže aj tému um, bezpečnosti energetických dodávok by sme mohli prediskutovať eh, s predsedom komisie s investičným plánom 300 miliard eur. Ale ja si myslím, že všetky tieto body by sme mali vidieť v kontexte. Teda tie, o ktorých sa hovorilo v prvej rozprave a pozrieť sa na to, do akej miery e, sa to dá spojiť e, s tými facilitami e, finančnými komisie, ktoré boli práve predstavené. Ďakujem. Pani Dali, dovolte, dovolte mi teraz prosím, aby som začala tým, že poviem, že táto správa ma veľmi zaujala, pretože aj vo výbore pre životné prostredie som, som tieňovou spravodajkyňou, preto pre mňa bolo veľmi zaujímavé, ak e, som sa mohla na tejto e, správe zúčastniť. Tiež by ma zaujímalo, ako sa k tomuto stavia výbor ITRE. A tiež si myslím, že bezpečnosť energetických dodávok je pre našich občanov jedným z najdôležitejších cieľov EÚ, najmä v súčasnosti. Pre mňa to znamená, že na jednej strane by sme sa mali vynasnažiť e, o to, aby zásobovanie bolo spolahlivé a dialo sa za konkurencieschopných okolností a po druhé, dlhodobé záväzky EÚ by sme mali dodržať v súvislosti s redukciou CO2 a e, s prístupnením všetkých druhov energií domácnostiam za primerané ceny. Európa sa stane hlavným odberateľom na trhu s energetickými médiami a preto musíme určite konať a ja súhlasím so strednodobými a dlhodobými cieľ, cieľmi, ktoré komisia vo svojom oznámení načrtla. Musíme sa sústrediť na tri body, ktoré sú veľmi naliehavé. Prechod k hospodárstvu so zníženým podielom CO2, to musí byť priorita. Prioritné projekty musíme zrýchliť nesmú existovať energetické ostrovy a um, do roku 2020 by sme mali v rámci Energetického Európskeho zväzu dosiahnuť prenos minimálne 10 energie. Musíme znížiť energetickú závislosť použitím nových dodávateľov a nových distribučných ciest. Uh, najmä vytvorením eh, v Južnej Európe nového eh, uzla pre zemný plyn a použitím nových eh, ciest pre energetické toky. Rada by som podporila to, čo komisia načrtla vo svojom oznámení. Podľa tohto sú štyri oblasti, kde ja vidím to ťažisko. Poprvé, diverzifikácia externej ponuky vytváranie technológií, um, dokončenie plne integrovaného spoločného trhu s energiami a um, výroba v um, oblasti energetiky. Keďže som pracovala, pracujem vo výbore pre životné prostredie, tak som veľmi živo zainteresovaná do tejto témy. Ja si myslím, že potrebujeme celostnú politiku v tomto prípade. Je to niečo veľmi naliehavé a potrebné. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujeme pani Dali. Pán Karič má slovo. Ďakujem, pán predseda. Mnohé už bolo povedané. V 70. rokoch sa odohrala ropná kríza a ropné embargo, čo viedlo k zmene kurzu v rámci energetiky na celom svete. Francúzsko začalo budovať eh, jadrové elektrárne, Spojené kráľovstvo sa vydalo cestou energetickej nezávislosti, dokonca niekedy celkom slepo. O 40 rokov na to e, sa USA takmer podarilo to dosiahnuť vývojom vlastných energetických médií. A Teraz by som sa rád dotkol e, toho, čo sa odohráva a odohrávalo sa minulý rok na Ukrajine a využívania energetických médií ako politickej zbrane, a to najmä Ruskom. Je to porovnateľné s tým, čo sa na Blízkom východe odohrávalo v 70. rokoch. Gro našich energetických médií pochádza z Ruska, 66 zemného plynu pochádza z tejto oblasti a asi polovica z toho prichádza cez Ukrajinu. Čo znamená, že my ako kontinent sme príliš závislí od jedného jediného dodávateľa z tretej krajiny. Aké riešenia máme? Väčšina z nich bola načrtnutá. Chcel som ešte raz vysvetliť, ako to vidím ja. Pán Fox povedal veľmi správne, že ide o spoločný trh. Potrebujeme funkčný energetický spoločný trh. Aby v situácii, kedy z akéhokoľvek dôvodu dojde e, k, ku kolapsu zásobovaním energie na jednom mieste, sa z iného miesta e, dali tie zásoby energie doplniť. Projekty e, distribučného prepojenia by mali, nemali zostať len na papieri, mali by sme prispieť k tomu, aby sa zreálnili, aby sa stala skutočnosťou diverzifikácia dodávateľov zemný plyn z Azerbajdžanu a iných krajín sa musí dostať do južnej a východnej Európy. Toto celé by som označila ako balíček. Ďakujem pánu Soudargasovi, spravodajcovi. Odohrala sa tu zaujímavá rozpráva. Ďakujem za správu z vlastnej iniciatívy, za jeho myšlienky, ale musíme, um, musí dôjsť eh, k akému prelomu v nazraní tejto témy. Je to veľmi podobné ako embargo na ropu v 70. rokoch. Um, situácia je veľmi ťaživá, sme závislí nielen od Blízkeho východu, ale aj od Ruska. Um, keďže situácia v Rusku sa aj z ekonomického pohľadu uh, vyvíja neodhadnutelne, Doteraz sa Rusko správalo tak, ako sa správalo a nedá sa spolahnúť na nevypočítateľného dodávateľa. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďalší rečník má slovo. Pán Žirauta Vidal. Bezpečnosť energetických dodávok zabezpečenie spolahlivých energetických médií. Toto bola vždy konštanta v energetickej politike v Európe. Teraz to nabralo na dynamike. Tak ako v 70. rokoch, kedy došlo k dvom ropným šokom, v 73. a 79. to vtedy ukázalo, ako závislá je Európa od ropy z OPEKu. Teraz diskutujeme o stratégii. Aj táto je závislá od e, súčasných špecifík na medzinárodnom politickom poli. Mm, v zmluvách sa tieto skutočnosti jednoznačne odzrkadlili. Myslím si, že kríza na Ukrajine by nemala byť jediným dôvodom na to, aby sme sa postarali o bezpečnosť dodávok v Európe. Nie. Mali by sme sa vynasnažiť, aby um, medzinárodná, ako už Medzinárodná energetická agentúra predpokladala, že dopyt po energiách medzi rokmi 2010 a 2035 stupne o jednu tretinu. Komisia teraz zverejnila oznámenie, ktorá sa venuje našim ťažiskovým témam v rámci energetiky. Ja tento prístup schváľujem. Žiadna verzia, žiadne riešenie, ktoré by nám mohlo pomôcť znížiť energetickú závislosť, by sme nemali e, nevyskúšať. Ale nemali by sme všetko stávať na jednu kartu. Mali by sme diverzifikovať aj v návrhoch. A komisia vyzdvihla úlohu, ktorú by mohli hrať obnoviteľné zdroje energie. Iné cesty však tiež nie sú opomínané, sú komplementárne. LPG, bridlicový plyn, CCS, zachytávanie uhlíka. Nemali by sme teda toto e, pustiť zo zreteľa. Ak e, budú dodržané e, všetky ekologické predpisy, tak by sme mali preskúmať všetky možnosti. Aj ďalší vývoj banskej techniky, ťažobnej techniky je perspektívny. Väčšina prostriedkov, ktoré e, Únia má k dispozícii e, v energetickej oblasti, by sa mali venovať práve týmto aktivitám. Oznámenie komisie veľmi správne konštatuje, že je potrebné fondy, ako napríklad Európsky fond pre regionálny rozvoj, príslušným spôsobom využiť rovnako ako um, um, nástroj CEF, respektíve Horizont 2020. Rád by som počiarkol, že je taktiež dôležité dokončiť spoločný trh s energetikou. Rada si vytýčila tento cieľ na tento rok. A doteraz e, ešte to nie je celkom hotové, pretože distribučné prepojenia medzi členskými štátmi by mali byť dokončené. Cieľ je 10 v tejto prepojovacej kapacite, ale nemalo by to byť len na papieri, musia nasledovať. E, činy. Vo februári sa parlament už v tomto smere Eh, vyjadril. Ciele stanovené v stratégii eh, Európa 2020 musia byť záväzné. Energetická závislosť najmä v strednej a eh, južnej Európe by sa mala odstrániť. Nesmieme sa týmito cieľmi uspokojiť. Mali by sme si do roku 2030 stanoviť cieľ 15 toto komisia vo svojom oznámení už stanovila. Som Španiel a nie len preto hovorím, že e, Španielsko vykazuje nadprodukciu energetickú, čo sa týka LPG. Zo všetkých možných krajín sa k nám dostávajú lode a Eh, ja si myslím, že takýmto spôsobom by sa tá závislosť od Ruska dala určite zredukovať. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďalší rečník, pán Herbert Roy. Milé kolegyne a kolegovia, už hovoríme v Európe istú dobu o energiách a o tom, aké je to dôležité, ale hovoríme príliš zriedkavo. Preto vítam takúto e, správu o bezpečnosti energetických dodávok. Zabezpečenie e, tohto bodu je centrálne. Minulý rok sme sa venovali v energetickej oblasti iným oblastiam, ale tej, túto tému sme zanedbávali a um, vidíme, že začína prihárať Odpoveď na túto otázku nie je až taká komplikovaná, ak si to zhrnieme, to, čo tu dnes odznelo. Nikdy nesmieme vsadiť len na jednu kartu, kolega to už spomenul, či už len na jedného dodávateľa alebo na jedno energetické médium. Musíme diverzifikovať, musíme hľadať rôzne cesty. Ak jeden z dodávateľov vypadne, musíme mať náhradu, čiže vsadiť na, energeti- e, e, na obnoviteľné zdroje energie je jedna z najdôležitejších ciest. Mali by sme zistiť, že máme v Európe aj iný potenciál. Pokým sú ešte k dispozícii, nemali by sme e, ich len vyhadzovať von oknom a mrhať nimi. V Európe nevyužívame napríklad také technické možnosti ako v USA pri e, ťažbe zemného plynu. Ten potenciál, ktorý v Európe v zemi sa skrýva, by sa mal využiť. E, aj o frackingu by sme mali diskutovať s občanmi. V niektorých členských štátoch po kritickej debate e, o jadrovej energetike sa teraz začína kritická debata o uhlí, čiže takto sa e, redukuje potenciál. Prepačte, kto chce energetickú bezpečnosť v Európe pre priemysel, pretože Európa je silne priemyselne zorganizovaná a my budeme túto energiu potrebovať aj pre obyvateľov, tak musíme byť diverzifikovaní, musíme využívať nové potenciály, budúci potenciál ale aj jestvujúci tradičný potenciál musíme ďalej využívať rovnako. Ak toto bol zmysel politickej um, porady, tak to bolo dobré, ale ak sa to opäť objaví iba na papieri, tak môžem povedať, že to bolo príliš málo. Um, Ďakujem veľmi pekne. A posledným rečníkom na mojom zozname je eh, kolega Malinov Caused by some misunderstanding, I felt some regret e, trošku mi tam chýba e, ten e, plynový projekt South Stream. Musím vám povedať, že my sme veľmi radi, že tento projekt teda je tu vyňatý. Tri roky ruská administratíva nútila Bulharsko porušovať európske zákony a začínať s budovaním projektu South Stream. Dúfajme, že ani komisi, Európska komisia ani e, tri nasledujúce bulharské vlády to neporušili. A my sme teda e, pána Putina primeli k tomu, že je niečo ako e, teda zákon, tretí energetický balíček a európsky právny rámec, ale Samozrejme, teraz tam e, bude tlak na bulhárskú vládu, e, bulhárskych občanov, že ak e, bude nejaký problém s energetikou, bude to chyba Európskej únie, ktorá neumožňuje, aby sa porušovali jej zákony tak, aby sa dalo dobre obchodovať s Ruskom. Takže v hre sú oveľa dôležitejšie veci a čo bude robiť Rúsko, obzvlášť v budúcich troch rokoch, je eh, veľmi ľahko predvídateľné. Bude sa snažiť diskreditovať Európsku úniu a bude vysvetľovať eh, občanom v európskych krajinách, že akýkoľvek problém, ktorý majú, eh, vznikol preto, že nie sme pripravení porušovať pravidlá, aby sme s nimi obchodovali. Takže o toto pôjde a čo najrychlejšie sú potrebné alternatívne riešenia pre viacero krajín, ktoré sú tak silno závislé od ruských dodávok, že e, je e, naozaj že to obrovských, obrovskou obavou už len vôbec spomenúť tie čísla, ktoré to e, popisujú. Ďakujem pekne a v mene Európskej komisie. Teraz Hans van Stemp. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, pánovi spravodajcovi a všetkým členom parlamentu, ktorí sa vyjadrili k tomuto dôležitému eh, tejto dôležité téme. Budem môcť byť teraz stručný. Určite to, čo som si tu eh, vypočul, je v súlade so správou, aj teda diskusiou, ktorá, ktorú budeme viesť, ako náhľadu správu budeme mať pred sebou. Tešíme sa teda na návrh správy. Dúfam, že teda to bude relatívne čoskoro. A Tie kľúčové body z stratégie komisie ste určitým spôsobom e, spomenuli, vlastne všetky. Ťažké bude akurát e, všetkých zlúčiť do správy tak, aby to bolo vyvážené, ale som si istý, že e, výsledok spoločnej práce tohto výboru bude naozaj takýto vyvážený. Spomenúť by som chcel akorát jednu vec, ktorá sa až tak možno nezdôraznila počas dnešnej diskusie a tým je európska dimenzia energetickej bezpečnosti. Zo strany komisie my sme sa snažili e, toto posolstvo e, v stratégii e, nechať zarezonovať. Odraža sa to v našej práci o stres testoch v oblasti plynu. Európska energetická bezpečnosť je naozaj je európskou témou, treba sa aj venovať na európskej úrovni ak členské štáty sa budú snažiť e, individuálne riešiť ich energetickú bezpečnosť, tak e, v konečnom dôsledku to bude drahšie, menej efektívne a riziko neúspechu bude vyššie. A z tejto perspektívy by e, sme si želali vyslať takéto posolstvo v správe, a zajdem ešte ďalej. Energetická e, bezpečnosť EÚ nie je len otázka o 28 členských štátov, treba to vnímať aj v širšej, širšej perspektíve, teda vrátane napríklad energetického spoločenstva a e, susedstva pre Európu, pretože toto je tiež dôležitý e, prvok v e, európskej e, energetickej bezpečnosti. Viem, že tu budeme ma- budete mať za chvíľku komisára Kalnetého, takže jeho nechám tiež prehovoriť na túto tému, ale zdôrazním už len, že komisia je samozrejme k dispozícii pre akékoľvek objasnenia, ktoré budete potrebovať akémukoľvek aspektu. A teším sa na ďalšie diskusie medzi vami na túto tému. Ďakujem. Ďakujem pekne zástupcovi komisie. Teraz, ak by sme mohli prejsť eh, k pán, eh, pánovi hlavnému spravodajcovi. Nech sa páči vaše záverečné poznámky. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem každému za túto diskusiu. Ako som už spomenul, po výmene názorov s tenými spravodajcami pracujeme. Na tam by sme zapracovali jednotlivé myšlienky do návrhu správy. Dnes budeme opäť analyzovať všetko to, čo zaznelo aby sme sa na to pozreli možno z e, iného pohľadu a aby sme urobili to, čo komisia právom spomenula, aby sme tu mali na, naozaj e, ako výsledok vyváženú správu so všetkými dôležitými bodmi. Pretože to, čo sme e, spomínali, všetko je naozaj veľmi dôležité na tej ktorej úrovni Ja teda uspomeniem len pár poznámok z mojej strany, ktoré sú pomerne všeobecné, ale ku konkrétnym bodom. Nespomenuli sme napríklad, že energetika je veľmi dôležitá nielen pre priemysel, ale aj pre občanov. To je jasné. To je samotná definícia energetickej bezpečnosti Sociálne aspekty teda sú v správe zahrnuté. Riešenia, ktoré majú e, pomôcť energetickú e, chudobe. E, tým sa nemôžeme venovať v tejto správe, ale určite sociálne aspekty úplne nevy, nevímeme. mojej prezentácii na začiatku som hovoril, že chceme zabezpečiť eh, energetickú eh, bezpečnosť. Máme tu teda eh, neustále diskusie na túto tému. Nesúhlasím s kolegom Javorom. Už sme diskutovali spolu o tom spomenul, že komisia už predstavila Európsku bezpečnú stratégiu a čo teraz sa k tomu dá povedať. S tým nesúhlasím. Už sme o tom diskutovali na našom stretnutí a dnes to opäť zopakujem, e, že si myslím, že to je kontinuálny dialog Eh, Európska energetická únia je tu jasný pilier a treba tu ešte odviesť veľa práce na tom, aby sa to naozaj zrealizovalo. Ešte aj ďalšie aspekty sa spomenuli. To, čo sa stalo eh, so South Streamom, to eh, naozaj ten sa už nespomína v našej správe. Ani Nabuko. Južný koridor, Stredozemie, Norský, e, by sme mali spomínať, ale South Stream sa tam nespomína, ani Nabuko. Obávam sa, že Rusko má dosť také obsiahle plány v oblasti e, z toho, čo počujeme e, od Turecka. Nejde tu len o Blue Stream, ktorý už funguje ale možno aj e, South Stream e, bude e, nasmerovaný na Anatolský polostrov. Ak my nebudeme aktívni a odhodlaní, v Anatolii tu teda budeme mať takúto situáciu. Putin sa nám tam uh, nasťahuje. Ďakujem. A to, čo spomenula pani eh, Castillo Vera, možno povedať, všetko je to transparentné, pretože ako spravodajca eh, rozdali jednu stranu medzi tými spravodajcami. Všetko je teda úplne transparentné, návrh správy ešte nie je k dispozícii. Bude k dispozícii o pár eh, týždňov. A máme tu teda preskúmanie e, e, v januári. 7, e, o 7 dní neskôr 28. januára je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov o 12. na obed. 23. februára sa budeme zaoberať pozmeňovacími návrhmi. Hlasovanie na ITRE bude 14. apríla, hlasovanie na plene v máji. Tak toto vyzerá s časovým harmonogramom pre energetickú e, európsku stratégiu. Teraz potrebujeme 3 minútky e, prestávku. Pán komisár je na ceste do parlamentu, o chvíľu bude medzi nami, takže kratučká prestávka. a letter for you. Okay, thank you. You Thanks don't a lot. need three minutes to read it.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 Yeah. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, it is not yet beginning of Christmas reception. Ešte sa nezačína tá vianočná recepcia. Ešte musíme pokračovať v našej práci. dámy a páni, po komplikovaných vypočutiach eh, tu máme teraz štruktúrálny dialog s Európskou komisiou. A k nám prišiel teraz eh, pán komisár pre oblasť klímy a energetiky, nie klíma a energetika, ale energetika a klíma. Ospravedlňujem sa, mením vaše portfólio, pán komisár. Dovolte mi, aby som povedal, čo je pre nás veľmi dôležité. Dnešná výmena názorov je súčasťou štruktúralného dialógu, ktorý sme si stanovili v rámcovej dohode medzi Európskou komisiou a parlamentom. Hlavným e, cieľom tejto je diskutovať o prioritách energetickej politiky a e, zahrnutia do pracovného programu komisie. Ale vždy by sme mali uvažovať nad našim klimatickým balíčkom tiež, pretože sme zodpovední e, za kombinovanie oboch týchto. Zvlášť preto, lebo sme začali COP20 Líme pred tromi dňami Niektorí z nás pôjdu do Limia tiež budúci týždeň. Tu nebudem medzi vami v Európskom parlamente. Takže môžete spomínať všetko, lebo tu máme komisára spomínaného za všetko pre energetický a klimatický balíček. To je po prvýkrát e, v e, histórii, a, že by sme teda chceli tieto balíčky prepojiť a aby sa tak stali užitočnejšie zo všetkých eh, pohľadov. A teraz pán Miguel Arias Kanete. Chcel by som vás požiadať, aby ste sa ujali slova. A urobili nám eh, prezentáciu tohto všetkého pre všetkých členov nášho výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes e, budem hovoriť v mojom jazyku. V budúcnosti budem hovoriť e, v komisii aj na výbore po anglicky, ale teraz budem hovoriť po španielsky. Ja rozumiem všetkému. Áno, ja viem, že vy rozumiete každý jazyk. Krásne popoludnie vám e, všetkým je, je pre mňa veľkým potešením, že tu môžem teraz e, predstúpiť ako e, komisár pre oblasť klímy a energetiky počas vypočutia ako viete, som vám už e, ponúkol dialog s vami a tak to robila komisia už aj pred schválením svojho programu. Vážené poslankyne a poslanci, dnes si uvedomujem viac než inokedy, že energetická politika Európskej únie je prioritou, ktorá súvisí s dobrou životnou úrovňou občanov a prosperitou nášho kontinentu. Z tohto dôvodu predseda Európskej komisie povedal, že energetická únia spojená s politikou eh, klímy bude veľmi dôležitá eh, pre tento nový mandát eh, komisie. Začiatkom budúceho roka teda predstavíme eh, nový návrh, ktorý bude si žiadostivý a bude predstavovať novú etapu európskej integrácie. Dôležité je reagovať na výzvy, ktorým čelíme návrh e, energetickej únii, ktorý koordinuje e, pán zastupca komisie Ševčovič, si dáva za svoje ciele schopnosť, ktorú musia docieliť naše podniky aj preto, aby e, ceny za energie boli prístupné podnikom aj e, rodinám. E, vonkajšia vnútorná bezpečnosť poskytovateľov je tiež dôležitá. To nám umožní politické a ekonomické rozhodnutia, ktoré by boli slobodnejšie. A napokon trvalá udržateľnosť klímy. Tu máme povinnosť byť solidárni s budúcimi generáciami. Vážené poslankyne a poslanci, Energetická únia, ako to už povedal pán predseda Ševčovič, vychádza z piatich základných pilierov. Bezpečnosť dodávok, solidarita, dôvera, po druhé konkurencieschopnosť, a doplnenie alebo uskutočnenie eh, vnútorného trhu, zladenie eh, dopytu energetický e, mix, výskum a vývoj tiež. Dovolte mi, aby som sa zaoberal e, niektorými z nich. Takže potrebujeme tu mať otvorený trh s jasnými pravidlami, ktoré sa budú aplikovať a tiež e, je tu potrebné aj dobré fyzické prepojenie Vnútorný e, energetický trh musí dovršiť svoju plnú integrovanosť. Určite musíme zabezpečiť správne používanie existujúcich noriem, pretože iba tak budeme schopní predkladať nové návrhy inteligentným a účinným spôsobom. Pri mnohých príležitostiach eh, sa zdôraznilo, že tretí energetický balíček by mal eh, sa naštartovať eh, koncom roku 2014. Musíme zabezpečiť, aby všetky členské štáty, veľké a malé, svoju povinnosť e, v legislatíve si splnili a pokiaľ ide o e, balíček obnoviteľných energií, energetickej účinnosti e, a ďalších legislatívnych prvkov. Celkom určite to znamená aj zohľadnenie inflácie Myslím si, že je nutné, aby sme zabezpečili zosúladenie európskeho práva, umožniť teda to, čo je eh, potrebné na európskej úrovni, ale je potrebné aj vyzvať všetky členské štáty, aby oni eh, eh, si splnili svoje povinnosti a plnili normy, ktoré sme na európskej úrovni prijali. Musíme zabezpečiť, aby tento energetický trh disponoval e, tými potrebnými prepojeniami na európskej úrovni. E, počas posledných rokov sme e, značne pokročili, obzvlášť od teda toho daného momentu sme identifikovali veľa projektov spoločného záujmu. 102 z nich je zrelých na financovanie do roku 2017 v tomto zmysle Junckerov plán prijatý komisiou minulý týždeň je dobrou správou a posilnením tejto európskej vízie. Ide o príležitosť pre e, nasmerovanie budúcich investícií do energetiky a okrem toho zabezpečí flexibilitu pre možnú integráciu ďalších projektov a návrhov na európskej úrovni, ktoré nám umožnia splniť si cieľ 100% prepojenia do roku 2020, teda e, zvýšenie 15 e, na rok 2000, e, do roku 2030. Predložím oznámenie, ako chceme dosiahnuť cieľa prepojenia, ktorý sme si stanovili a samozrejme vám teraz podávam moju ruku k veľmi intenzívnej spolupráce v tejto súvislosti. Je potrebné tiež investovať do mikroštruktúr, ale aj mobilizovať zdroje eh, obnoviteľných zdrojov a zlepšiť energetickú účinnosť, ako aj inovatívnosť rozvoja. To sú základné piliere pre dosiahnutie nášho cieľa pri znižovaní škodlivín. Dámy a páni, keď sa hovorí o konkurencieschopnosti a tiež bezpečnosti energetických dodávok, to sú dve strany jednej mince. Tu nemôžeme eh, považovať jednu za dôležitejšiu než druhú. Je potrebné eh, upriamiť naše snahy, aby sme splnili tieto ciele eh, z hospodárskeho a aj politického hľadiska. Energetická únia bude dobrou príležitosťou pre nový európsky e, e, impuls v oblasti klímy aj energetiky do roku 2030. Tu sme si stanovili jasné ciele a určite nám to umožní dobre pokročiť. Ide tu o úsilie o 40 znížiť škodliviny a tu je potrebné integrovanejšie e, postupovať na európskej úrovni. Čo sa dohovorí na európskej úrovni, sa musí ale implementovať aj e, e, do energetických plánov členských štátov. Musí to prebehnúť transparentným spôsobom, ale zároveň musíme členským štátom ponechať ich flexibilitu a slobodu pre určenie ich energetického mixu. A samozrejme je potrebné e, kontrolovať procesy. Ja chcem postupovať čo najrychlejšie v tejto súvislosti a už aj v prvom semestri vám chcem predložiť konkrétny návrh. Energetická únia musí byť nástrojom pre obnovenie ekonomiky. To bude e, e, poskytávať možnosti pre náš priemysel, príležitosť pre hospodársky rast, vždy, keď budeme postupovať inteligentne. V tomto kontexte systém redukcie škodlivých skleníkových plynov súvisí s trvalo udržateľnou ekonomikou a hospodárstvom. E, náš priemysel musí mať nutné mechanizmy preto, aby mohol prispievať k splneniu klimatických cieľov, ktoré sme si stanovili do roku 2030 aj nad tento rámec. A e, v rámci tejto práce určite e, vlastne posilníme stabilitu týchto systémov. E, mám dôveru v to, že aj v parlamente sa bude postupovať rovnakým spôsobom. Dúfajme, že budeme dobre spolupracovať s parlamentom, aby sme zabezpečili túto spoločnú energetickú úniu. V rámci tohto návrhu budeme musieť upraviť aj režim eventuálnych eh, dotácií priemyslu, je potrebné, aby sme zohľadnili pri realizácii cieľov to, čo navrhuje eh, komisia. A zásadné je, aby sme zabezpečili bezpečnosť dodávok spoločnému európskemu priemyslu. Je potrebné tiež vykonať hodnotenie dopadov, ktoré bolo veľmi detailné v budúci rok. Budeme musieť zhodnotiť všetky prvky súvisiace so závermi e, Európskej rady v oktobri. E, tiež Európske poľnohospodárstvo sú e, sektory, ktoré nebudú zapracované do návrhu e, v tomto roku, ale e, až v budúcom. Potom pokiaľ ide o sektor automobilov, tam je môjim zámerom zvolať veľkú konferenciu na vysokej úrovni ešte pred letom, aby sme zahájili úvahy o budúcnosti prispievania tohto sektoru k znižovaniu emisí Automobilový priemysel je kľúčový pre európsky priemysel a akýkoľvek krok, ktorý budeme robiť, musí byť veľmi žiadostivý v boji eh, proti eh, teda emisiám a tu musíme viesť dialog na vysokej úrovni. Preto chceme túto konferenciu na vysokej úrovni zorganizovať e, s vysokou mierou účasti, či už z vašej strany, členov vášho výboru, ako aj ostatných poslancov, aby e, sme zabezpečili aj výmenu skúseností a videli, e, ako ciele, ktoré sme prijali, sa implementujú na strane tých, ktorí to musia pretavovať do, do praxe a ktorým smerom sa má vyvíjať technika v budúcnosti. Uh, Náš priemysel a európske rodiny veľmi závisia od množstva energie, ktorú dodávame. Spotrebovávame veľké množstvo energie a preto v súvislosti s číslami, ktoré máme k dispozícii, musíme sa snažiť o energetické úspory a zároveň smerovať energiu do podpory nového priemyslu je potrebné diverzifikovať našu spotrebu a spotrebovávať lepšie. Energetická spotreba zohráva dôležitú úlohu v celej našej politike a my by sme radi znižili našu závislosť o 2 až 3 e, ročne, pokiaľ ide o plyn. Pán komisár eh, číta veľkou rýchlosťou čísla. Teraz máme k dispozícii eh, písomný prejav, preto nie je možné eh, verne to pretlmočiť. Máme tu teda významné príklady. Chcem ešte povedať, že nie je možné predložiť E, plán na roky, do, do rokov až 2017. Chcem tiež predložiť revíziu prvého semestru na rok 2015. Obe smernice umožnia európskym rodinám ušetriť veľké množstvo energie ročne a to umožní priemyslu udržať si maximálnu mieru inovácií. Musíme tiež posilňovať komunikáciu, aby občania na nás nepozerali ako na niekoho, kto im niečo predpisuje, ale na niekoho, kto sa snaží zlepšiť ich životnú situáciu aj tým, e, čo predstavujeme, je teda potrebné e, šetriť a pokiaľ ide o Európsky parlament, hovorilo sa o dopade smernice týkajúcej sa konkurencie schopnosti podnikov. Tu máme veľký nástroj pre znižovanie mm, teraz potreby, keď sa pozrieme na uplatňovanie tejto smernice, ktorá má obrovský dopad na túto sféru, zlepší ceny energií, ktoré musia platiť spotrebitelia. Na tomto musíme permanentne pracovať. Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, tam Európa je na prvom mieste eh, v celosvetovom rebríčku, ale aj využívanie fosílnych energií je veľmi dôležité. Okrem toho musíme prispieť k zníženiu množstva skleníkových plynov, čo je veľmi dôležité a preto je treba rozvíjať nové technológie. Keď sa pozrieme, v roku 2011 na tomto pracovali tisíce ľudí a preto je potrebné, aby obnoviteľné energie boli naďalej zapájane do našich úvah. A musíme tiež zabezpečiť plnú implementáciu obnoviteľných zdrojov energie inteligentným spôsobom. Musíme, potrebujeme tiež iné energetické zdroje. E, obnoviteľné zdroje sú jasnou príležitosťou a iste dostala sa im podpory na európskej úrovni. Predložím tiež príslušný návrh v tejto súvislosti. Pani poslankyne, pani poslanci, vysvetlil som vám teraz výzvy, ktorým musíme teraz v Európe čeliť, aby sme splnili kľúčové úlohy zabezpečenia našej energetickej bezpečnosti. Potrebujeme veľkú mieru koordinácie na európskej úrovni. Dobrým príkladom je balíček, ktorý eh, sa zaoberal eh, teraz situáciu po eh, kríze v Ukrajine a musíme ešte aj naďalej sa usilovať, aby sme zabezpečili energetickú bezpečnosť. V tejto súvislosti je veľmi významná energetická únia v Európe. Diverzifikácia je veľmi dôležitá nielen eh, z interného pohľadu, ale aj z externého. Prednedávnom tu existovala diskusia aj v parlamente na tému zabezpečenia energetickej bezpečnosti a viem, že pán Saudargas pracuje na tejto správe ak budete potrebovať čokoľvek, počítajte s mojou eh, disponibilitou v spolupráci s vami eh, teraz aj v budúcnosti. Na záver, pán predseda, by som chcel veľmi stručne eh, ešte povedať niečo zo strany ruských orgánov, ktoré chcú zastaviť projekt South Stream to, čo musíme urobiť, je, že je potrebné zabezpečiť energetickú bezpečnosť dodávek v južnej a východnej časti EÚ, v juhovýchodnej Európe aj v strednej Európe a musíme teda vážne pracovať na južnom koridore. Máme pred sebou veľké výzvy v budúcich rokoch, ale vždy môžete počítať s mojou podporou. Ďakujem veľa, e, mnohonásobne. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán komisár. Vy ste zodpovední za klimatické zmeny a energetickú politiku. Teraz by som prosil koordinátorov, aby sa chopili slova alebo aj ďalších rečníkov z politickej skupiny za EPP. To bude kolega, pán Karinš. Ďakujem, pán Kanete. E, toľko to ešte dokážem povedať po španielsky. Buenos dias, to je celé. Možno ešte zo pár slovíčok, ale budem hovoriť radšej po anglicky. Viem, že tomu rozumiete veľmi dobre. Veľmi zaujímavý program, veľmi zoširoka poňatý. Chcem vypichnúť jeden aspekt, ktorý sa napája na tú diskusiu, ktorú sme v súvislosti so správou pána Saudarga sa teraz e, mali. E, je to bezpečnosť energetických dodávok. Súvisí to taktiež s cieľmi CO2, čo je taktiež pokryté vašim portfóliom. V členských štátoch sme mali veľmi rozličnú situáciu v mojej krajine v Lotyšsku máme asi 33 obnoviteľných zdrojov energie, čiže máme priateľskú politiku s ohľadom na CO2. A e, čo sa zvyšku týka, tam sme závislí e, od dovozu z Ruska. Jedna tretina nášho um, našej energetickej spotreby pochádza z Ruska. Sme teda od toho závislí. Ide najmä o ropný plyn. My sme teda silne závislí pri e, zásobovaní energiami od dovozov, ale existujú aj iné krajiny, ako napríklad Poľsko, kde situácia nie je až taká zelená. Nie, e, existuje tam síce toľko obnoviteľných zdrojov energie ako v mojej krajine, ale fosílne paliva, ktoré sa tam spaľujú, sú určite spojené s väčšími dopadmi na životné prostredie než zemný plyn. A tento zemný plyn pochádza um, väčšinou z Ruska. Um, aj uhlie spalujeme v Lotyšsku. Toto samozrejme nie je uh, priateľské s ohľadom na emisie CO2, ale Poľsko si to uhlie dokáže uh, samé získať. Sú tam zásoby zemného plynu, ktorý by sa dal získať zvláštnou ťažbou, frackingom. V Polsko sa na tieto možnosti ešte zatiaľ nezameriava. Ja sa chcem spýtať, ako sa chcete vy nás snažiť dosiahnuť rovnováhu medzi znížením energetických dovozov a potrebami priemyslu a potrebou zachovať a ponúknuť konkurencieschopné ceny a potrebou dodržania našich klimatických cieľov. Vo všetkých členských štátoch e, sa e, snažíme dodržať, a dosiahnuť niektorý z cieľov, ktorý ale môže byť potom v rozpore s niektorým ďalším cieľom posledných piatich rokoch sme sa v tomto výbore snažili sústrediť na klimatické aspekty energetickej politiky. Je to dôležité, nikto to nepopiera, ale keď sa pozráme na bezpečnosť energetických dodávok, tak e, sa dostávame do jasného rozporu, čo sa týka energetickej potreby a spotreby a nákladov. Čo tu môžeme urobiť z e, krátkodobého hľadiska? Obnoviteľné zdravé, zdroje energie sú veľmi pozitívne, máme 33%, ale nedokážeme tým plne pokryť našu energetickú potrebu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Za SAD bude hovoriť pán Nika pentru că um, cred că este cel puțin la fel de frumoasă ca și limba spaniolă. Uh, Ďakujem pekne. E, španielčina e, je krásny jazyk, ale myslím, že rumúnčina je rovnako pekná, preto budem hovoriť po rumúnsky a budete určite potrebovať politickú podporu vo všetkých krokoch, v ktorých bude vidno rýchlosť riešení problémov, ktoré sme načrtli a hlavné sťažnosti boli smerované na byrokratické prekážky a oneskorenia. K tomuto naozaj dochádza. Prvý problém, o ktorom chcem hovoriť, je potreba mať veľmi konkrétny akčný plán. Budem hovoriť o energetickej účinnosti. Vy ste povedali, a všetci to vieme, že dôležitá časť spotreby energie je tá spotreba, ktorá vyplýva z toho, že každý musí kúriť, pretože sa ochladí v zime. Na jar sa rovnako kúri. Takže otázka energetickej účinnosti je úplne naliehavá. Pretože 30 pretože by o 30 klesla celková energetická faktúra. Ak táto smernica o energiách, energetike vstúpi do platnosti, tak budeme môcť hovoriť aj o cenách, kedy napríklad niekto nemôže vyrábať oceľ, pretože cena energie je absolútne nekonkurencieschopná, ale môže konkurencieschopným spôsobom pri rešpektovaní všetkých noriem. E, ten takýto výrobca vyrába niečo iné. Vy ste zmienili niečo veľmi dôležité, čo často tu počujeme, že treba investovať do výskumu. Čiže na jednej strane je potrebné zmieniť automobilový priemysel. Európske automobily nie sú až tak populárne, pretože je ťažké sa vydať cest, na cestu bez toho, aby sme vedeli, kde budeme môcť tankovať, dobíjať. Preto sú elektromobily tak málo populárne zatiaľ. Práve tu by komisia mohla hrať úlohu pri budovaní infraštruktúry a pri obnoviteľných zdrojoch energie. Myslím si, že cena, za ktorú sa energia predáva, či už zo solárnych elektrární alebo veterných, že to nie je korektná cena. Tieto energie sú vnímané ako istý luxus, ako niečo drahé. A práve preto by výskum mal prispieť k ďalšiemu znižovaniu cien takejto energie a taktiež hospodárska súťaž v tejto oblasti. Možno by sme sa na to mohli pozerať aj tak, že ak chceme niečo kúpiť, má to určitú cenu. Potom tu máme ešte jeden prvok, ktorý ste zmienili a budete v tomto mať našu plnú podporu. A teraz už budem hovoriť iba o aspektoch, ktoré ešte neodzneli. Snažil som sa spomenúť iba tie aspekty, o ktorých sme ešte nehovorili. Ďakujem, hovorí pán predseda, a teraz za EKR ďalší rečník. Hovorí pán Barekov po bulharsky. Pozdravujem vy. Ще ви върна към темата, която вие сам анонсирате. Ďakujem za slovo. Zdravím nášho vážneho, host, váženého hostia, pána komisára. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Rád by som sa vyjadril k tomu prekvapeniu, ktoré nám by pripravilo Rusko a pán Putin. Prekvapilo to ako nás tu v Európskom parlamente, tak aj našich bulharských kolegov to prekvapilo. Dnes bolo povedané, že Rusko nie je dôveryhodný partner, pokiaľ ide o dodávky, energetické dodávky pre Európu a ja by som sa vám chcel poďakovať za to, že ste hovorili o prioritách energetickej stability v Európe. No a teraz moja otázka. Aká bude európska stratégia, či už v Európskom parlamente alebo v komisii, aby sa kompenzoval nedostatok potrebnej energie? ktorý vyplynie z toho, že tento projekt bude pozastavený. Aké je naše stanovisko k South Streamu? Akú máme možnosť pokračovať v tomto projekte nejakým iným spôsobom, pretože dnes sme si prečítali vyhlásenie pána Ševčoviča, že existujú nejaké príležitosti pokračovať. Hrozí, že by pán Putin jednostranne rozhodol o zmene trasy do Turecka a okolo druhého najjužnejšieho štátu EÚ, Bulharska. Ešte raz ďakujem, chcem vám vyjadriť eh, našu podporu. Politika grup kolík Hirauta Vidal. Ďakujem, bude hovoriť pán Herauta Vidal. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán Arias Kanete. minulý týždeň predseda komisie Juncker predstavil svoj investičný balíček. Toto by malo opäť naštartovať európsku ekonomiku a najmä podporou súkromného podnikateľského sektora. Chýbajú investície, ktoré by prelomili tú tvrdú kôrku, ktorá sa vytvorila okolo e, európskeho hospodárstva. Platí to pre tradičné priemyselné krajiny, ako aj pre tranzitné e, krajiny meniace sa, transformujúce sa krajiny. Dostali sme samozrejme balíček od e, príslušného e, komisára a e, my by sme boli radi, keby ste to okomentovali. Je teda možné, aby ste vy využili minimálne časť z 300, respektíve 316 miliard eur vo vašej oblasti. Cena elektrickej energie v Európe má určite veľký vplyv na konkurencieschopnosť nášho priemyslu a našich pracovných síl. Počas e, tejto ekonomickej krízy, ktorú teraz zažívame v Európe, musí byť našou prioritou dostupné ceny energií zabezpečiť pre náš priemysel a našich obyvateľov. Energetický spoločný trh je jednou z priorít. Toto je cieľ, ktorý narazil na širokú podporu, ako aj iné témy energetickej oblasti. Musíme si priznať, že sa niečo v tejto oblasti deje, ale sú tam ešte mnohé sivé miesta. Veľmi zjavná je skutočnosť existencie energetických ostrovov. Nedá sa hovoriť o spoločnom trhu, ak ešte existujú krajiny, ktoré sú úplne odstrihnuté od zvyšku krajín. Napríklad krajiny Iberského poloostrova sú príkladom. Máte nejakú predstavu, ako by ste investície pre distribučné vedenia eh, mohli zreálniť, je dôležité pre malé a stredné podniky, aby sa hospodárska sféra zlepšila pretože predstavujú 99 európskej ekonomickej siete. Dve tretiny pracovných miest v privátnom sektore pripadajú na malé a stredné podniky. Pán Kanete, chcem sa ešte malým a stredným podnikom venovať. Eh, prepojovacie projekty majú veľký rozsah, ale eh, mali by sme reálne do nich zapojiť malé a stredné podniky, pretože tí veľkí dodávateľia a subdodávateľia, ktorí eh, sú zmluvnými partnermi v týchto projektoch, by mali niesť aj zodpovednosť. Je tam potrebná enormná infraštruktúra. My sme nemali zabúdať na to, že vo všetkých odvetviach hospodárstva existuje určitý vzor, Jestvo je čoraz viac malých a stredných podnikov, ktoré sa teraz venujú v, e, minulosti nevyužitým um, oblastiam. Veľkí dodávateľia e, pri veľkých projektoch musia z tohto dôvodu kontrahovať subdodávateľov. Každý to vie, že to tak funguje, čiže treba sa prispôsobiť duchu času a aj my to musíme mať na zreteli. Musíme sa postarať o to, aby sa všetko dialo správne, aby zákazky boli transparentne a férovo zadávané. Už sa blížim ku koncu, len jedna otázka. Vy ste uviedli cieľ stabilizáciu energetických dodávok, energetickej bezpečnosti. A povedali ste taktiež, že South Stream ako rozvodná sieť sa už nedá ďalej budovať Samozrejme, že viem, že ste nehovorili preto, lebo e, by ste nás chceli alarmovať, že nám skôr chcete dať pocit bezpečnosti. E, rád by som však vedel, akú úlohu má Rusko v tejto téme a rozhodnutie Ruska. Ďakujem, hovorí pán predseda. Za zelených pán kolega Javor. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, odznelo, že e, e, došlo v jednej z ukrajinských jadrových elektrární k nehode v Zaporožsku, respektíve v Zaporoží. Existuje informácia, ktorá sa dá nájsť v tlači. Máte e, snáď k dispozícii niečo viac? Vie komisia o detailoch tejto udalosti? Aké, um, aké nebezpečenstvo znečistenia je tu aktuálne? Je to naozaj atomová nehoda? Ďakujem, hovorí pán predseda. Za GUE bude hovoriť pani uh, e, Lobes. Bermecho. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pán Kanete. Rada by som využila túto príležitosť, aby som sa venovala konkrétnemu problému. Um, energeticky intenzívne priemyselné sektory, napríklad metalurgia. Minulý týždeň na pléne išlo aj o ťažkú situáciu e, oceliarní v Termi v Taliansku. Um, Spoločnosť Alcora v Španielsku, v mojej krajine, odkiaľ aj vy pochádzate, e, je veľmi podobná. E, závisia od toho e, tisícky pracovných miest a je to priamo spojené so situáciou v Astúrii s dodávateľmi. Európsky priemysel sa vysťahováva do iných regiónov. Je to veľké nebezpečenstvo pre náš trh práce. Súvisí to s prácou nášho výboru taktiež, pretože môžu sa strácať 2020 e, priemyselné kapacity, ktoré sú veľmi efektívne, čo sa týka redukcie CO2 a celkového znečisťovania. Sme za stratégiu, ktorá by bola efektívna v oblasti životného prostredia, ale táto musí byť uh, spojená s komplementárnou stratégiou, ktorá bude viesť k tomu, že naše energetické štandardy budú platiť aj pre importované energie. Uh, v Európe došlo k liberalizácii trhu s elektrickou energiou, čo samozrejme vedie k tomu, že sa vytvárajú oligopoly e, v súkromnej sfére. Vy ste boli spolupáchateľom pri ne- vytváraní neefektívnej regulácie. Táto situácia viedla k tomu, že spoločnosť Alcora zatvára oceliareň, neexistujú priemyselné tarify a oligopolný systém e, sa rozšíril, čiže ceny sú vysoko nad nákladmi a ja dúfam, že toto nie je politika, ktorú chcete presadzovať v celej uh, Európe. Nejde o o to, aby sme radi e, rozširovali ďalšie druhy energii, ako napríklad atomovú energiu. Ide skôr o to, aby ceny boli prispôsobené diverzifikovanému výrobnému modelu a aby sme nezabúdali na priemyselný základ. Preto energetická agenda komisie nás v zásade nepresvedčila a dúfame, že bude zmenená. Kontrolu Ehm, by ste v takomto strategickom sektore, ako energetika je, si mali zachovať. A teraz predkladáte jeden veľký infraštruktúrny projekt, ktorý bude viesť k tomu, že trh e, celokontinentálny bude ovládať len niekoľko firiem a určite sa strátia tisícky e, pracovných miest a nedosiahneme trvalo udržateľnú stratégiu. Ďakujem, hovorí pán predseda, pán Dario Tamborano za EFTD. Ďakujem, pán komisár Kalňate. Chcel som sa zastaviť pri určitých e, bodoch, ktoré sa mi zdali byť zaujímavé, napríklad mechanizmus ETS, ecolabel, vo všeobecnosti etiketatúra, označovanie e, vašej správy o trvalej udržateľnosti e, a efektívnosti trhov z ETS. Musíme si uvedomiť, že tento systém, ktorý sa neustále koriguje, nefunguje. Nefunguje, pretože sa z neho stal nástroj finančných špekulácií, nefunguje, pretože scenár e, svetového obchodu e, sa úplne zmenil oproti tomu, ako to e, sa navrhovalo. Máme tu aktérov, ktorí vedia lokalizovať miesta, kde ETS nie je akceptovaný a nefunguje. Takže ide tu aj o miesto, kde e, sa používajú e, tovary. My máme e, také E, záujmy e, v oblasti ekológie a preto vás žiadame o zrušenie systému ETS, aby ste e, skôr navrhli uhlíkovú daň, ktorá by zohľadnila konkrétny dopad jednotlivých produktov, ktoré sa spotrebovávajú, pokiaľ ide o uhlík. A to by umožnilo naozaj rovnosť príležitosti na už globalizovanom trhu na ktorý momentálne môžu e, prichádzať e, e, tovary zo zahraničia, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť našich európskych podnikov. Spolu s výskumným centrom ENEA v Taliansku vypracujem takýto návrh zdaňovania a dúfam, že čoskoro budeme mať šancu o ňom spoločne diskutovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sa dostali k slovu koordinátori a nasledujú odpovede pána komisára. Prosím. Ďakujem. Pán Krišens položil zaujímavú otázku. Situácia jednotlivých členských štátov je úplne odlišná. Niektoré sú plne nezávislé, majú dobrú rezervu a niektoré používajú do veľkej miery obnoviteľné zdroje energie, iné sú spojené s, s elektrickými sieťami iných krajín. Všetko to je pravdou. Otázka zniela, čo môžeme urobiť my na to, aby členské štáty boli konkurencieschopnejšie. V prvom rade následovné všetky potrebné prepojovacie distribučné vedenia v rámci všetkých projektov EÚ by sa mali uskutočniť. Musíme vytvoriť reálny spoločný trh, kde elektrická energia a zemný plyn a aj iné energetické médiá sa budú voľne pohybovať, voľne tiecť. Toto je výzva e, obrovská, e, obrovských rozmerov. Treba investovať mnoho miliard Musíme bojovať proti distribučným monopolom a proti závislosti od jednotlivých dodávateľov. Na Ukrajine sme zistili, aký problém to predstavovalo, ak niekto zavrel kohutík so zemným plynom. A týmto pádom e, si zobral za rukojemníka ekonomiku nejakej krajiny a občanom a priemyslu v tejto krajine spôsobil hroznú situáciu. My sa e, práve zaoberáme vytvorením siete pre LPG, ktorý by nám otvoril alternatívy. V minulosti sme boli veľmi závislí od ruského plynu a teraz e, um, máme od južných susedov o mnoho menšie dodávky zemného plynu. Ak chceme však nezávislosť dosiahnuť, musíme urobiť následovné. Po prvé, infraštruktúra, po druhé, sieťové uh, kódy, štandardy, aby siete boli kompatibilné a boli interoperabilné. Na regionálnej úrovni musíme spolupracovať. Toto fungovalo veľmi dobre. ale Nemôže to byť tak, že by regionálna spolupráca sa rozvíjala iba v jednej, dvoch oblastiach, napríklad na juhu Európy. Práve naopak musí to fungovať cez hranične a cenotvorba musí byť o mnoho transparentnejšia. Um, rozdiel v cenách medzi jednotlivými členskými štátmi musí byť minimálny. Uh, rečníčka z frakcie GUEL monopol nefunguje uh, len v jednej krajine. Môže sa stať, že v niektorom členskom štáte je len jeden jediný dodávateľ. My chceme dosiahnuť taký trh, kde by všetky plinárenské a elektrárenské podniky si boli navzájom konkurenciou, pretože to bude na úžitok spotrebiteľov. V inej krajine um, existuje konkurencieschopnosť dobrá, v jednej krajine existuje oligopol. Ak by sa nám podarilo dosiahnuť funkčný spoločný trh, tak by sme mali veľa dodávateľov, ktorí by boli v priamej konkurencii jeden k druhému a tým pádom by sme mali rovnaké východiskové podmienky. Je to veľmi ctižiadostivé, už sa niečo dosiahlo, ale ešte máme pred sebou otvorené úlohy. Pán Kristiany sa venoval jednému body bodu. Čo sa týka governance, riadenia, musíme zaviesť e, nástroj e, zvýšenia flexibility, aby sme zohľadnili rôzne podmienky v jednotlivých členských štátoch. Musíme im nechať možnosť e, budovať určité energetické médiá a niektoré napríklad nie. Ďakujem za politickú podporu, ktorú ste mi prejavili. Vítam to, teším sa z toho a túto podporu potrebujem na to, aby som dosiahol určitý pokrok. Ja by som chcel, aby sa komisia usilovne vrhla do práce. Som e, veľmi krátko v, e, v úrade a um, začali sme veľmi úderným pracovným tempom. Máme tu balíček o energetickej únii, pracujeme na digitálnej agende, vysokými obrátkami komisia naozaj pracuje naplno, pretože e, občania to od nej očakávajú. A téma energetickej efektivity. Revízia, respektíve možnosti energetickej efektivity, smernica o energetickej efektivite a o budovách. Toto sú dobré smernice, dobre koncipované, musíme ich však ešte implementovať. A ak tieto smernice budú implementovať iba čia, sa budú implementovať iba čiastočne alebo vôbec nie, 13 až 14 krajín ich ešte neimplementovalo, tak potom vidíme, že sú ešte otvorené pilotné projekty a asi v 20 krajinách ešte bežia. Znamená to teda, že sa nám ich nepodarí celkom implementovať a predtým, než by sme začali premýšľať o novej verzii smernice, tak by sme mali zabezpečiť, aby sa efektívne tá pôvodná súčasná verzia implementovala vo všetkých štátoch. Ďakujem poslancom tohto výboru, že sa angažujú v tejto veci. Ak si myslíte, že nejaká smernica by sa mala zmeniť, oznámte mi to prosím. Samozrejme, že to nechám zanalizovať a po prípade to zmeníme. Ale mnohí mi hovoria aj tu, že táto smernica je dobrá, že sa tu tvrdo na nej pracovalo a situácia by bola lepšia, keby smernica bola implementovaná vo všetkých krajinách. Ďalší rečník sa venoval problému, respektíve otázke, čo sa bude diať od posledného e, ťahu pána Putina um, keďže sa zdá, že South Stream sa nezrealizuje. Mm, tak komisia zobrala toto unilaterálne rozhodnutie na vedomie, preverí situáciu. Komisia vždy tvrdila, že South Stream nie je projektom, ktorý by zvýšil európsku bezpečnosť energetických dodávok Európsk e, Európska komisia týmto projektom chcela vytvoriť len novú cestu v rámci zabezpečenia energetickej bezpečnosti. Komisia však požadovala, aby pri stavbe a prevádzke South Streamu bolo dodržané európske právo. Toto platí pre zadávanie zákaziek pre prístupové práva a pre všetky ostatné právne ustanovenia. Čo sa stalo? Nuž, bolo povedané, že za súčasných podmienok e, sa realizácia projektu odkladá, ale ak by Gazprom akceptoval dodržiavanie európskeho práva, tak nevidím dôvod, prečo by sme v projekte nemali pokračovať. Samozrejme, že ruská vláda tretí energetický balíček spochybnila a nie len iba pred e, Svetovou obchodnou organizáciou. Otázka znie, ako môžeme bez alebo s South Streamom zabezpečiť e, na juhu a východe Európy e, bezpečnosť energetických dodávok, dokonca v celej strednej a východnej Európe. Európska únia musí teraz konať a musí budovať európsku um, sieť zemného plynu. Je tam veľa uh, projektov v spoločnom záujme, napríklad distribučné prepojovacie vedenie uh, Bulharsko-Rumunsko, centrálny koridor v Rumunsku. Mm, teraz, sa musíme, teraz si musíme vyhrnúť rukávy a niečo urobiť, aby tieto regióny dostali dodávky zemného plynu. Dnes sa konalo rokovanie s našimi americkými kolegami v rámci energeticko-politického dialogu. Bilancovali sme a všetci teraz budeme pracovať na tom, aby sme zrealizovali projekty v spoločnom záujme v zmysle zabezpečenia energetickej bezpečnosti. Pán Chirauta Vidal hovoril o energeticko-politických cieľoch 10 e, do roku 2020, 15 do roku 2030. Ide teda o tieto prepojovacie vedenia medzi členskými štátmi. Bola to vlastne dvojitá otázka. Môže sa časť e, investičného balíčka pána Junkera využiť práve na takéto prepojovacie vedenia? Keď si rozanalizujeme Junckerov plán, tak zistíme, že prioritné projekty sú práve tieto prepojovacie vedenia, obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť. V oblasti energetickej efektívnosti toto je oblasť, kde sa dajú najrychlejšie vytvoriť pracovné miesta. Pretože tieto informácie je možné vytvoriť už pri 4-5 rokov respektíve trvá 4 až 5 rokov, kým človek získa všetky energetické stavebné povolenia a tak ďalej, ale v oblasti účinnosti pracovať na lepšej izolácii budov či na menej energetických budovách, tam to možné je. V tejto oblasti je možné e, dosiahnuť významnú mieru pracovných príležitostí už v strednodobom horizonte pokiaľ ide malých a stredných podnikov, pokiaľ ide malé a stredné podniky, tak tie údajne v rámci Junckerovho plánu budú mať k dispozícii 75 miliárd. Z tých 300 miliárd 75 bude určených malým a stredným podnikom. 75 miliónov Pravda je, že malé a stredné podniky pravdepodobne nebudú môcť spolupracovať na veľkej podmorskej štruktúre, ale určite môžu pracovať na zlepšení spôsobu kúrenia, na zlepšení spôsobu chladenia, mraziacich systémov, izolácií budov a tak ďalej. Zaznela tu otázka, Aké má informácie komisia o reaktore? V súčasnosti máme informácie od Euroatomu. Problém bol zaznamenaný na elektrickom prístroji, na nejakom transformátore a nie je problém so samotným reaktorom. Pracuje sa na oprave a 7. decembra by to malo byť všetko hotové. No a ďalšia otázka. Teda ďalšia pripomienka, neboli zaznamenané žiadne abnormálne elektromagnetické vlny či ďalšie javy, ktoré by ohrozovali či viedli by k nutnému varovnému vyhláseniu. Takže k ničomu takému to nedošlo je potvrdené, že toto nie je pohotovostná situácia. Úroveň je na nule a bude tiež vypracovaná správa, v ktorej tieto informácie budú potvrdené, ale vzhľadom na informácie, ktoré má komisia k dispozícii, takto vyzerala tá nehoda, čiže bola to nehoda na transformátore. Ďalšia otázka. Tá sa týkala kompetentnosti trhu. Tomu som sa už venoval. Hovorili sme o energeticky náročnom priemysle, o oceliarniach. Vy ste hovorili, že ste znepokojená situáciou. Pýtali ste sa, čo môžeme urobiť na európskej úrovni. Z krátkodobého hľadiska si treba uvedomiť, že energeticky náročný priemysel musí znižovať spotrebu politika, ktorú budeme vypracovať, musí smerovať k znižovaniu energetickej spotreby No a pokiaľ chceme dosiahnuť jasnú férovú hospodárskú súťaž medzi jednotlivými dodávateľmi, tak potom budeme mať možnosť, keď to dosiahneme, budeme mať možnosť znížiť náklady a sami budeme e, mať vyššiu konkurencieschopnosť. Čiže snažíme sa hľadať utrvalo udržateľný systém, tak, aby sme dosiahli vnútorný energetický trh. Pokiaľ ešte posilníme kapacitu nákupu, čo je oblasť, ktorej sa komisia teraz venuje, pokiaľ by sa dodržiavali normy, pokiaľ by bolo možné zjednotiť viac podnikov pri nákupe energií, toto by predstavovalo priaznivejšie podmienky pri uzatváraní zmluv. Komisia to v tejto chvíli všetko skúma a ak nadíde správna chvíľa, tak vám poskytne, vypracuje správy. E, potom tu zaznela kritika ETS, systému obchodovania e, s kvótami. Hovorilo sa tu o probléme, či by mala byť zavedená uhlíková daň alebo niečo podobné, no my sme hovorili, že takáto uhlíková daň by predstavovala veľké množstvo nevýhod. Myslíme si, že systém ETS sa zlepšuje, na základe e, zavaden, zava, zavadzaných zmien by to malo začať fungovať lepšie. Malo by to vylepšiť situáciu hospodárskej súťaže, než, ke, než k čomu by dospelo pri zdaňovaní uhlíka. Ďakujem. Takže ďalšie kolo otázok a pripomienok kolega Federle. Ďakujem za slovo, ďakujem aj pánovi komisárovi za to, že je medzi nami. Musím povedať, že nám robili starosti obavy e, tzv. Junckerovho e, dokumentu, zoznamu, ktorý nás trochu desil. Pokiaľ ide o balíček e, riadenia kvality, tak je tu nová obava Chceli by sme v parlamente sa tejto otázke venovať, najmä pokiaľ ide o MCP, na tom v tejto chvíli pracujeme. Ja som spravodajcom výboru ITRE pre túto otázku a my by sme čo najskôr chceli vedieť, čo sa deje, či v tej práci máme pokračovať, alebo ju máme ukončiť. Je to dôležité, či už ide o otázku zdravia alebo životného prostredia. Potom je tu otázka cieľov 2030. Ja sa chcem opýtať, či bude vypracovaný právny návrh zo strany komisie počas nadchádzajúceho roka, ktorom by sa hovorilo o implementácii cieľov, ktoré komisia ustanovila. A či to istým spôsobom potvrdí aj rada, aby sme mohli e, začať riešiť, ako sa my k týmto otázkam postavíme na našom výbore. Ďakujem, pani Bremt. Bremt. Fan Bremt. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán komisár, chcem sa vás opýtať niekoľko veľmi špecifických otázok. V úvode ste hovorili o tom, že počas budúceho roka vypracujete e, dopadovú štúdiu e, o ETS. Ja, mne to trošku robí starosti, Konferencia v Líme už začala, pripravujeme sa tam na parížske stretnutie a vždy v parlamente sme hovorili, že Európska únia by mala byť dobrým príkladom zhostiť sa vlastnej zodpovednosti smerom k klimatickým zmenám, e, vďaka čomu by sme boli oveľa silnejší pri rokovaniach s ostatnými e, časťami sveta. No a v tomto duchu si myslím, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali konkrétne ciele, o ETS a taktiež ne-ETS sektore, ako je napríklad doprava. Nemali by sme e, strácať veľa času štúdiami či dopadovými štúdiami. Po, samozrejme, pokiaľ tieto sú potrebné, tak komisia e, to vie najlepšie, ale malo by, nemalo by to trvať dlho, mali by sme sa venovať tým zásadným veciam. Druhá otázka, klíma, tiež sa to týka Limy a Paríža, najprv budem hovoriť o Lime, Nie všetky členské štáty e, splnili svoje záväzky pokiaľ ide o financovanie e, fondov na zelenú klímu. Budem hovoriť o krajine, ktorú poznám najlepšie, o Belgicku. Je to naozaj škoda, e, oslabuje to našu pozíciu, keď rokujeme a pokúšame sa presviečať rozvednuté krajiny, aby sa taktiež pripojili k tomuto procesu. Takže moja otázka na vás, pán komisár, čo chcete urobiť, E, smerom k tým členským štátom, ktoré nesplnili svoje záväzky, pokiaľ ide o zelené fondy pre klímu a čo teda chcete urobiť, aby to krajiny ako napríklad aj Belgicko urobili čo najskôr. Ďakujem pani Van Bremt a teraz pani Kirton Downing. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj za úvodné slova, pán komisár. Pokiaľ ide o odstránenie uhlíka z našho hospodárstva, to je podľa mňa veľmi zásadné a veľmi radi by sme vedeli, ako sa nová komisia chce postaviť k tejto implementácii, pretože od samitu v Kanku nie sme nevideli nejaké zásadné, um, zásadnú prácu komisie na túto tému. No a pokiaľ ide o e, scenár najvýhodnejších cien e, pre rok 2015, skladovanie uhlíka je zásadná, zásadný prvok stratégie. Ja som z regiónu, kde sú desiatky tisíc eh, pracovných pozícií závislé na, takýchto, na takomto priemysle a skladovanie uhlíka je kľúčový prvok, ktorý posilňuje naše hospodárstvo. Severné more má samozrejme v rozširovaní CCS po Európe má strategickú pozíciu a moja otázka sa teda týka toho, nakoľko bude CCS mať e, dôležitú úlohu v energetickej únie na to, aby e, sme v budúci rok riešili aj dopravu a skladovanie uhlíka v rámci rozvoja nových projektov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, pán Klod Túmes. Ďakujem za slovo. V prvom rade ďakujem pánovi komisárovi za to, že naprednesol, na predniesol, aké má plány. Ja by som chcel zdôrazniť jednu vec v rámci tejto diskusie o energetickej bezpečnosti. Nesúhlasím s analýzou pána Karinsa, Problém nie je v e, sektore energie, ale vykurovania. V Európe sa za posledných 10 rokov nevinulo veľa plynu, pretože kvôli ETS sa uhelný priemysel e, výkony veľmi znižili. Problém je, že kvôli pánu Putinovi ľuďom, ľuďom môže byť doma veľká zima Problém je, že sa z plynu neprechádza na biomasu. Nie som ani spokojný s tým, čo sa deje v troch baltických štátoch, pretože za 5 rokov milióny eur z Európskej únie e, boli na stole, ale tieto tri baltické krajiny neboli schopné sa zhodnúť na spoločnom energetickom postupe. A až dnes litovský energetický terminál bol konečne otvorený. Takže keď vysvetlíme, kde je problém, mali by sme sa držať faktov. Vy ste hovorili, že Európa by mala mať vedúcu pozíciu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a ja si myslím, že toto by sa malo prepojiť na energetickú bezpečnosť. Jediná krajina v Európe, ktorá znížila energetickú závislosť za posledných 10 rokov je Portugalsko. Portugalsko bolo na 93% závislé na importované energie, a teraz sa to číslo znížilo na 80, pretože začalo vyvíjať obnoviteľné zdroje energie, čiže je tu silné prepojenie týchto dvoch oblastí. No ale je tu ešte ďalší rozmer obnoviteľných zdrojov energie, o ktorých sa tu nehovorilo, a to je export. Ešte stále sme e, svetovým lídrom vo veternej energie a EIA v poslednotýžňovej správe jednoznačne poukazuje na to, že najväčšie svetové investície pôjdu do veternej energie a fotovoltaiky. Takže moja otázka na vás, pán komisár, je, ako chcete pomôcť európskemu fotovoltaickému priemyslu, ktorý bol doteraz porážaný e, Čínou, ktorý má silnú konkurenciu v Amerike. Štát New York pred dvoma mesiacmi e, uvoľnil 700 200 miliónov na po, po, pôžičky v tejto oblasti presne. Je to technológia, ktoré v tejto chvíle výskumné inštitúty v Európe predstavujú a hovoria, že do tohto sa má investovať. A ja si myslím, že komisár nám v tomto môže pomôcť. Aby budúca generácia PV mala v Európe šancu a že by sme to mali prepojiť na európske investičné plány. A aj ak by sme neboli schopní vyprodukovať 20 fotovoltaiky v Európe a vzdali sme sa tejto pozície v prospech Číny a USA, tak to by nebolo dobre. Ďakujem. Všetky otázky sú veľmi zaujímavé, ale chcel by som vás požiadať, aby ste sa držali dvojminútového rečníckého času a nehovorili 4 minúty. Pretože tu máme ešte ďalších 11 kolegov, ktorí chcú položiť otázky. Pán Kofort. Uh, Ďakujem, pán predseda. Budem sa snažiť hovoriť stručne. Ďakujem aj vám, pán komisár. V prvom rade chcem povedať, že treba vyriešiť otázku bezpečnosti uh, a obnoviteľnosti a taktiež aj zmen klímy a jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je vybudovať zelenú energetickú úniu. Na tom by sme sa mali zamerať. No a práve v tomto duchu si myslím, že výskum a vývoj je dôležitý, avšak dôležité sú aj inovatívne systémy a chcem sa vás opýtať, ako sa komisia pozerá na otázku vykurovania, e, ústredného kúrenia, takýchto komunitných systémov, Vieme, že vykurovanie je obrovským dôvodom spotreby energie. Ako teda toto pole uspôsobiť tak, aby bolo efektívnejšie? No a ďalšia vec. Dnes máme existujúcu infraštruktúru a siete. Mnoho členských štátov bráni prístupu na trh A čo komisia chce urobiť v tejto oblasti? Myslím si, že je dôležité, že sa uzavrela smernica o označovaní elektronických výrobkov. To je veľmi dôležité. Tam sa nám môže podariť ušetriť veľa energie. A som pripravený s komisiou spolupracovať na tejto otázke. A taktiež ste hovorili o budovách. a myslím si, že aj v tejto oblasti by sme mali postupovať rýchlejšie, keď žiadame od členských štátov, aby splňali svoje záväzky. Ďakujem. Ďakujem pani Birkunen. Ďakujem pán predseda. Ďakujem aj pánovi Kanetemu. Som veľmi rada, že máme príležitosť vymeniť si s vami stanoviska, stan názory prv, ako rozhodnete o pracovnom programe komisie na ďalší rok. Chcem sa opýtať na e, rámec 2030, e, ktorý sa týka politiky, energie a klímy a tiež smernice o nepriamých zmenách využívania pôdy, ILUK. V tejto chvíli nie je isté, či sa určí obnoviteľný cieľ aj pre oblasť dopravy. Všetci vieme, že tento mandát bol hlavným dôvodom tzv. tzv. Teda diskusie ILUK. Myslím si, že je veľký problém, že tá diskusia o ILUK smernici prebieha a pritom zároveň máme nový rámec, ktorý nejakým spôsobom nie je prepojený na nadchádzajúci rámec 2030. Zaviazali sme sa, a je to tiež jedno z priorit komisie, dospieť k lepším právnym predpisom a, na, a zároveň sa chceme viac investícií v Európe. No pokiaľ chceme, aby, investície, aby pardon, firmy investovali a vytvárali e, pracovné miesta, musia mať stabilný investičný rámec a musia byť schopné vidieť dlhšie dopredu, než len pár rokov, keď investujú do obnoviteľných zdrojov energie. Takže si myslím si, že by sme mali chvíľu ten, túto smernicu iLook pozdržať. A chcela by som sa vás opýtať, čo si vy o tom myslíte. Ďakujem, pán Herbert Royal. Herr Kommissar. Pán komisár, S veľkým uspokojením som si vypočul, že nechcete prednášať stále nové návrhy, ale chcete sa pokúsiť, ako doterajšie návrhy sa aplikovali, implementovali a ja by som rád doplnil aj, že sa chcete pozrieť na to, aké to má dopady. Po druhé, na začiatku ste povedali, že chcete um, aby sa konkurencieschopnosť európskeho priemyslu stala ťažiskovým bodom a aby priemysel a ceny energií pritom zohrali dôležitú úlohu. Potom ste dlho hovorili o klimaticko politických opatreniach, o obnoviteľných zdrojoch energie, o efektivite. Nemyslíte si, že by bolo dôležité popremýšľať aj o tom, či jedno alebo druhé politické rozhodnutie neviedlo aj k e, prekážkam v európskom priemysle, či to náhodou neviedlo aj k navýšeniu cien v energetickej oblasti a či tým pádom nestratil e, európsky priemysel zo svojej konkurencie schopnosti. Myslím, že by sme lepšie mali zohľadniť tie energetické zdroje, ktoré v Európe máme. Nemali by sme ich nechať ležať ľadom, napríklad uhlie, E, zemný plyn. Ako vyzerá budúcnosť tejto oblasti? Ako sa dajú efektívne podporovať e, obnoviteľné zdroje energie? E, nie sú tie, ktoré využívame v súčasnosti, príliš drahé? Po tretie, Hovorili ste o smernici, o ekodizajne. Ja som sa naučil, že Juncker, ale aj komisár Timmermans si sami pre seba um, vytvorili úlohu um, posilniť reguláciu. A teda otázka znie, či skutočne potrebujeme zosilnenie regulácie. Nemyslíte si, že pri ekodizajne by bolo potrebné takúto revíziu urobiť tiež? Ja myslím, že to platí pre všetko. Ďakujem pekne, pán Sorino. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boas tardes, Sr. Comissário. Eh, este... Ďakujem, pán predseda. Dobrý večer, pán komisár. Toto je veľmi dôležitá diskusia. Vy ste nám navrhli, aby sme predstavili eh, štruktúrálny program. Chcel by som, aby váš eh, príspevok bol uh, zhrnutý do brožúry a bol preložený do všetkých jazykov, pretože to je naozaj zásadný nástroj, ktorý umožní vidieť dopady v nadchádzajúcich rokoch. Nebudem tu opakovať to, čo už povedali ostatní. Chcem len povedať jednu vec, že v Lime a potom v Paríži nebudeme diskutovať iba o energetickom modeli. Budeme diskutovať aj o novom modeli spoločnosti. Musíme diskutovať o novom modeli spoločnosti a novom ekonomickom modeli, ktorý sa na neho napojí. V aktuálnom modeli spoločnosti nie sme lídrami, avšak v tom novom modeli, hospodárskom no- modeli sa musíme pokúsiť byť lídrami. Hovoríme tu o prepojeniach, takže nehovoríme len o prepojeniach ako takých, ale akým spôsobom s akou pridanou hodnotou. Je to ostrý trh, pokiaľ ide o elektrické vozidla a tak ďalej. Európa je, chce byť lídrom. Portugal znížil svoju energetickú závislosť, ako Portugalsko znížilo svoju energetickú závislosť, ako to tu bolo uvedené. A podarilo sa to bez toho, aby sme sa vôbec siete dotkli tejto chvíli dokonca sieť využívame aj nabíjanie elektrických vozidel, takže z priemyselného hľadiska musíme situáciu využiť. Čiže bojovať proti ohrievaniu, klimatickému oteplovaniu e, by malo znamenať, že budeme pracovať na takých modeloch, ktoré povedú k väčšiemu počtu e, pracovných miest. Pani Griffin, ďakujem. Pán Kanete, vy ste hovorili o ustanovení um, rezervy, trhovej rezervy pre ETS. V tejto chvíli vzniká konsenzus viacerých politických skupín v ITRE, že skore uvedenie by umožnilo rýchly a dôležitý dopad na ETS, takže ja by som sa chcela opýtať, aké sú vaše stanoviska k eh, iniciatíve na rok 2017. Kolegyňa hovorila, že skladovanie a zber uhlíka by, mohol byť, by mohlo byť jedným z riešením. Eh, o tom sa v tejto chvíli veľmi veľa hovorí v Spojenom kráľovstve, ako zo strany e, zastupcov priemyslu, tak aj sociálnych partnerov. Ja som si veľmi e, rada vypočula, že sa, chce znižo, že sa chcú znižovať náklady na energiu, pretože pre rodiny a komunity v mojom regióne, čo je severozápad e, Eh, Anglicka je palivová chudoba veľmi vážnym problémom a ja by som si chcela vypočuť, aké návrhy máte, ako chcete riešiť tieto reálne problémy energetickej chudoby. Ďakujem. Ďakujem, kolega Martel. Merci, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le commissaire. Euh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Dobrý večer, pán komisár. Ja mám konkrétne presné otázky Hovorili ste o cieľoch, ktoré ste si ustanovili a ja by som chcel vedieť, či by ste nám mohli povedať, na základe akých kritérií ste si tieto ciele učili. Ho, e, urč, učovali e, ste ich na základe maximálneho verejného záujmu alebo akým spôsobom. A potom, aký spôsob chcete zvoliť? Európsky prístup? Nebude to, nehrozí tu riziko, že to bude len zlúčovanie národných programov? A pokiaľ ide o energetickú účinnosť, hovorili ste o 75 miliardách, ak som správne pochopil, pre malé a stredné podniky. Hovorili sme o zateplovaní budov, tak napríklad taká, takýto prvok spada po tých 75 miliard. Je tu tiež Junckerov plán, eh, vďaka ktorému chceme dosiahnuť tieto ciele, no ale mohli by sme si klásiť otázky, aký dopad bude mať tento plán. Pokiaľ sa nemýlim, 21 miliard z plánu Junckera, Junckera sú určené na mechanizmy prepojení. Takže aký by mohol byť dopad na dobre vykonanie týchto programov, ktoré boli spustené už minulý rok? Ďakujem. Eh, eh, Ďakujem pani Del Castillo Vera. Ďakujem pekne. Pán komisár, vitajte. Je pre mňa potešením mať vás tu. Rada by som upozornila, že sme na výbore pre priemysel. Toto je výbor pre priemysel. A preto by sme sa mali sústrediť predovšetkým na priemysel. A keď hovoríme o e, priemysle, dochádza tu k jednej veci, ktorú si všímam. Takže, pretože obnoviteľné energie to je tiež priemysel. A keby neexistoval intenzívny spotrebiteľský priemysel. Rada iných druhov priemyslu by nemal možnosť rozvíjať sa, pretože komponenty obnoviteľných eh, zdrojov v sebe obsahujú tiež zvyšovanie možnosti spotreby a to je taký nedobrý blodný kruh, ktorý by sme sa mali snažiť preťať. aby sme nečelili tu určitým situáciám. Ale ja sa domnievam, že je veľmi dôležité, aby priemysel, ktorý je energeticky náročný, tiež e, e, mal zabudovaný v sebe nejaký prvok stimulujúci e, zlepšovanie účinnosti tejto energie, aj keď je to energeticky náročný priemysel. Viem, že sú tu takéto snahy, ale zaujímalo by ma, či je nejaký ešte strategickejší návrh komisie z pohľadu energetickej účinnosti, nielen preto, aby sa izolovali budovy napríklad, ale mal by tam byť nejaký odsek odkazujúci špecificky na tento sektor, ktorý je energeticky náročný. Je dôležité, aby sa práve tu objavila energetická účinnosť a domnievam sa, že práve e, komisia by toto rozhodným spôsobom mala do svojej práce zahrnúť. Ďakujem. Len jedna otázka, pán komisár. Naozaj si myslíte, že spoločný energetický trh je naozaj možný, ak každá krajina rozhoduje o svojom energetickom mixe? Uh, Ďakujem pani Cabezon Ruiz. Ďakujem pekne. Pán Kalnete, chcela by som sa vás spýtať na sledovné. Kogas, to je španielský podnik, jeho názov tu už zaznel. Mám k nemu otázku. Kogav, ako viete, bol inovatorským podnikom zaoberajúcim sa spracovaním eh, uhlia a výroby tepla za znížených emisí. pracoval proste s čistým uhlím, ale potom 50 európskych fondov v spolupráci s národnými fondami mm, majú dobré subvencie a tento podnik má teda dobré výsledky za roky 2014, ale napriek tomu hrozí, že sa uzavrie, a to z troch príčin. Poprvé zmena e, distribúcie energií, tu sa nepracuje v špeciálnom režime. Bol tu dekret, ktorý súvisí s uhlím. Je to dôsledkom tohto. No a komisia hájí tento typ technológií. Ja sa teda konkrétne pýtam, e, nedomnievate sa, že je nutné hľadať spoločné pravidla pre také typy podnikov, ktoré môžu predstavovať pridanú hodnotu? Ďakujem, pán predseda. Moja otázka sa týka predovšetkým cien energie. Pán komisár, som vám vďačný za to, že máme túto príležitosť si poprvýkrát vymeniť názory Vedi, verím vo váš zdravý úsudok, pokiaľ ide o prístup e, budovania oblasti energie. Avšak analýza, ktorú ste predstavili, nevyzerá veľmi dobre, ani že by smerovala k rozvoju. Vy ste hovorili o prepojeniach a nevie sa, či na tieto budú peniaze a či bude čas na ich e, vybudovanie. To je ďalší prvok, ktorý, ktorý ohrozuje situáciu. Hovorili ste o nedôveryhodných zdrojoch energie, napríklad Rusko je nedôveryhodný a nebezpečný dodávateľ. No a potom tu bola tiež obrovská porážka v prípade e, vybudovania Nabuko, čo bol plynovod, ktorý mal byť e, našim základným pilierom. No, nemali by sme sa v tejto chvíli vrátiť na, k rehabilitácii, samozrejme vyváženým spôsobom, k rehabilitácii uhlia, aj keď vieme, že dnes systém CCS či pálenie novými technológiami, ktoré udržiavajú e, emisie CO2 pri pálení uhlia na úrovniach pálenia plynu. Spojené štáty sú príkladom, ktoré poukazujú na to, že uhlie nespôsobuje nejaké zásadné škody pri, pre životné prostredie. Možno, že naozaj nadišiel čas, aby sme rehabilitovali uhlie a, a opätovne sa vrátili k lacnej energii, ktorú Európa má k dispozícii. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, εγώ θα επανέλθω σε, στο θέμα του νότιου διαδρόμου για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλισης της Ευρώπης.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 ropovodu, plynovodu až e, do západnej Európy, aby sa zlepšilo, e, aby sa, e, aby sa zabezpečili dodávky. Ako reagujete vy ako komisia na túto otázku? A existujú nejaké úvahy e, o spolufinancovaní takéhoto e, projektu? E, pretože e, juhovýchodná časť Európy jednoducho je e, závislá od takéhoto typu dodávok. Pán Tamburanom, prosím, veľmi stručne. Áno, budem stručný, pán e, predseda, pán komisár. Asi tam bol problém v tlmočení, pretože carbon tax sme tu spomínali ktorá by vychádzala z obsahu e, e, teda e, uhlíka a vychádzalo by sa pritom z termodynamických princípov. Ďakujem, len toto som chcel objasniť. Ďakujem teraz, pán komisár. Chcel by som vás poprosiť, aby ste stručne odpovedali na všetky tieto otázky. Vamos a ver, al, al señor Federley. Ďakujem. Pán Federle, vám by som chcel povedať, že normy týkajúce sa riadenia a spravovania tým sa chceme venovať v prvom štvrť roku, roku 2015 a tam bude aj obsiahnuté to, čo sa bude robiť robiť v prípade nedržania záväzkov, aby sme v roku 2020 mohli naozaj všetky e, stanovené záväzky si splniť. Tiež musíme urobiť e, dopadové štúdie, pretože každý e, sektor je veľmi špecifický a komplexný a musíme teda vedieť, čo bude potrebné pre daný sektor. Musíme si byť vedomí hospodárskeho a sociálneho dopadu, Ehm, keď mu predložíme nejaké povinnosti tomuto sektoru. Pán Roju, vy ste hovorili o tom, že je treba uvažovať nad e, tým, či nejaké politické rozhodnutia nepodmienia náraz cien. Treba zohľadňovať všetky faktory, ktoré e, ovplyvňujú ceny. Všetky. Od povinností, ktoré nie je možné splniť v jednotlivých sektoroch, kde je napríklad len jediný e, e, poskytovateľ, alebo tam, kde chýbajú prepojenia, až po teda iné. No a potom, pokiaľ ide o e, ekodizajn, niekedy môže dôjsť k chybe na nejakom produkte, Napríklad, keď budete používať sprchové hlavice, ktoré sme tu spomínali, e, ale spomenuli sa tu ako príklad iné veci, ktoré sú veľmi dôležité pre spotrebiteľov aj pre e, technologické inovácie, pretože tu došlo k zvýšeniu konkurencie schopnosti, e, pretože úroveň európskych produktov tu bola veľmi vysoká. Ja som sa dnes snažil vám predložiť informáciu o tom, čo budem robiť v pracovnom programe komisie to samozrejme bude detailnejšie rozpísané. Momentálne sa musím sústrediť na usmernenia, ktoré budú ovplyvňovať našu prácu. A ako konferencii v Lime a v Paríži na oboch sa budeme snažiť stanoviť si záväzný emisný cieľ aby sa nezvýšila teplota viac než 2 stupne. Nenahovárajme si nič. My e, teda tieto, e, tento záväzok e, chceme dosiahnuť, ale nechceme ani vziať svetu možnosť rozvoja. Pani Griffin, vy ste spýtali, či by nebolo možné už v roku 2017 E, zahájiť e, fungovanie mechanizmu. To súvisí s parlamentnými postupmi, e, s tým, že žiadame od priemyslu inovácie. To je dobré, ale v Európskej únii máme sme preskúmali túto tému, ale aktuálne postupy ešte nie sú dosť vyzreté. A teraz ide o to, ako demonstračné e, projekty môžeme podporiť tak, aby dokázali, že systém CCS je bezpečný. A e, aj cezhraničné e, dopravné projekty pre dopravu energie, prepravu energie treba podporovať E, treba aj sa zaberať tým, aký je potenciál CCS v jednotlivých oblastiach. E, treba sa zaoberať tým, e, kde sú aj teda elektrárne a kde by bolo možné vybudovať systémy CCS. Emisné certifikáty by sa v prípade CCS mali vydávať za tých najlepších podmienok Vstupuje to do hry aj USA, Čína a treba aj preskúmať technickú a ekonomickú e, funkčnosť. My samozrejme budeme iniciovať naše vlastné demonstračné projekty. Pani Pilar del Castillo povedala, že toto je naozaj výbor pre priemysel, to je e, správne, ale otázky e, ekologické a priemyselné predsa spolu súvisia. V mnohých oblastiach, nielen e, v oblasti obnoviteľných zdrojov, je tu pre, silné prepojenie. Samozrejme, sme hovorili o solárnej a večernej energii. V Junckerovom pláne majú tiež svoje miesto pod hlavičkou inovácií v Junckerovom pláne sa hovorí o financovaní infraštruktúrnych projektov, ktoré majú mm, cezhraničné prepojenie pri energetickej efektívnosti e, budov, e, priemyslu. Je možné toho e, veľa zlepšiť, aby sme tu mali zlepšenú ekologickú bilanciu. Všade treba eh, eh, investovať do eh, výskumu a vývoja a členské štáty navrhujú v prvom rade nejaké projekty a potom my povieme, ktoré oblasti bude treba pre, prepracovať, niektorí budú pracovať na prepojení, iní budú navrhovať projekty v oblasti energetickej efektívnosti, E, ďalší digitálny vnútorný trhy, e, obnoviteľné zdroje energii. Takže každý bude mať neťažisko. V zmluvách sa aj spomína, že energický mix e, za to sú zodpovedné členské štáty, ako povedal kolega. Ale už, nech sa už rozhodne členský štát pre akúkoľvek alternatívu, tak vždy E, musí sledovať e, e, tie ekologické danosti, ktoré sú tu stanovené. Pani Cabezon Ruiz spomenula geotermi- geotermické elektrárne z CCS, kapacitami. To nie je jednoduché. E, dôležitá je aj distribučná sieť, ktorá je v národnej kompetencii. To teraz my chceme vytvoriť trh, ktorý by pre rozdeľovacie kapacity e, urobil vyváženými. Bola by to vyváženosť aj pokiaľ ide o jednotlivé e, zdroje energie, ale na to potrebujeme vnútorný trh. Dúfam, že som teda väčšinu otázok zodpovedala, aj keď teda niektorí možno nebudú na 100% spokojní s mojimi odpovedami. Ďakujem pekne, pán komisár. Ako vidíte, eh, na eh, akomkoľvek type našich zasadnutí eh, padá veľmi veľa otázok, to je typické. Bolo to naše prvé obvyklé stretnutie s pánom komisárom v novom volebnom období. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za všetky vaše odpovede, informácie pre nás. Vážení kolegovia, o minútku bude môcť začať naša vianočná recepcia, ale dovolte mi povedať o 9. ráno. O 9. ráno sa tu opäť stretneme. Nie, teda nie nutne všetci, e, iba koordinátori. To je dobrá správa pre vás. Takže iba koordinátori zajtra o 9. o 10 e, príďte prosím všetci s vašimi hlasovacími e, kartičkami. O 10. sa hlasuje a e, potom tam budeme mať aj ďalšie e, body. Takže e, vidíme sa o minútku a potom opäť zajtra.